Good morning everyone and I wish you all a happy new year and the... Dobré ráno prajem všetkým. Prajem vám všetko dobre do nového roku, úspešný rok v práci. Pokiaľ ide o návrh dnešný, bod 10 a 11 sa vymenia, zamenia. Ak nie sú teda pripomienky, tak návrh programu môže v takejto podobe byť prijatý. Ďakujem pekne. Istotne si pamätáte, že mali sme e, delegáciu parlamentu COP23 do Bonu 13. až 18. novembra minulý rok. Máte dokumenty k dispozícii, vrátanie správy e, z delegácie, 23. zasadnutí strán konferencie, pondelok 15. januára o 19.30 budeme mať mimoriadne zasadnutie koordinátorov ENVY, ktoré bude otvorené pre všetkých členov výboru ENVY, na to by sme mali výmenu názorov s ministrom Nicolas Hulo, my francúzským ministrom pre životné prostredie, kde budeme hovoriť o témach ako výsledky One Planet Summitu, summitu jednej planéty a také budú tam témy teda o klimatických zmenách, o energii, e, biodiverzite, 7. environmentálny akčný program a obehové hospodárstvo. 25. januára Máme zasa mať zasadnutie popoludní. Toto však bude zrušené, ale dopoludňajšie zasadnutie bude prebiehať tak, ako to bolo naplánované. A pokiaľ ide o zmeny e, na sekretariáte výboru Envy, chcela by som privítať Boziču Matič, administrátora, administrátorku z výboru IMKO, ktorý, ktorá nás navští, ktorí sa e, začali pracovať pre nás od 1. januára. Dnes je tlmočenie k dispozícii 21 jazykoch a samozrejme máte zložky elektronicky k dispozícii prostredníctvom aplikácie e-meeting. Naše zasadnutie bude webstreamované. Mali sme zasadnutie koordinátorov 13. decembra Odporúčania boli rozoslané elektronicky, ak nie sú pripomienky, tak tieto môžu byť považované za prijaté. Ak teda nie sú pripomienky do konca zasadnutia, tak e, zápisnica z 11., 12., 19. a 23. oktobra budú takisto schválené. Takže teraz prejdeme k nášmu prvému bodu Ide o tému využívania bisfenolu. Námietka podľa článku 106 používania bisfenolu v lakoch náteroch určených na styk s potravinami. Máme tu spolupra- spoluspravodajcov, ktorí sa chcú vyjadriť, takže ako prvý dostane slovo pán Hojsling. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Chcel by som takisto zaželať šťastný nový rok všetkým. Začíname s veľmi dôležitým bodom dnes a myslím si, že máme pred sebou teda rozhodnutie, či cesta komisie, pokiaľ ide o bisfenol A, je správnou cestou, alebo či by sme nemali byť konzekventnejší. My si myslíme, že to, čo robí komisia, je síce krokom pred ohr- ohraničenie tých hodnôt, ale myslíme si, že komisia musí ísť ešte ďalej a bisfenol A treba úplne zakázať, predovšetkým pretože e, ak je v materiáloch určených na s s potravinami, tak vieme, aké to je nebezpečné. Vieme, aký je nebezpečný bisfenol a o tom nemusíme hovoriť. Máme tu viaceré štúdie, ktoré to veľmi ozrejmili a je to endokrinný disruptor, to takisto nemusíme teraz spomínať a má teda dopady na imunitný systém a takisto aj agentúra v 2017 poukázala na to, že ide o veľmi škodlivú látku a musí byť takto aj klasifikované. Nemusím teraz hovoriť vôbec o zozname e, dopadov na zdravie, ktoré s tým súvisia, neplodnosť, e, poruchy e, pri učení pre deti alebo ochorenia kardiovaskulárneho systému, to sú absolútne bezprostredné príčinné vzťahy Takže preto treba dosiahnuť dôsledný zákaz. A to bude jediný, dôsledok, jediný dôsledný spôsob, ako môžeme poskytnúť zlepšenie situácie, ak pôjdeme cestou, ako to navrhuje komisia. Áno, zakázalo sa to pri eh, flaškách kojencov, tak je to v poriadku, ale to nie je v poriadku. Sú tu ďalšie skupiny, ktoré treba chrániť. Ako vidíme, týmto sa urobí iba polovica eh, toho riešenia, pretože prečo nechránime potom aj tehotné ženy, malé deti a kto potom hovorí, že deti používajú iba takéto flašky, že nepijú aj z niečoho iného. Takže prečo by sme nemali urobiť aj ďalšie kroky? Toto je pre mňa nepochopiteľné. Sú tu ďalšie rizikové skupiny. Ja si myslím, že treba chrániť všetky skupiny, ktoré sú vystavené riziku a Takisto je dôležité, že ľudia nedostávajú sa do kontaktu iba s takýmito látkami, ale s inými hormonálne pozmenenými látkami a my vieme, aký koktail potom môže vzniknúť škodlivých látok, parabín v šampónoch, eh, alebo ďalšie látky v konzervách, takže eh, môže tu byť takýto efekt koktejlový a to všetko sa nezohľadňuje v tomto návrhu komisie a preto si myslíme, že musíme niektorých bodoch, pokiaľ ide o ochranu zdravia, byť dôslednejší. Nejde tu teda o to, že by sme chceli šíriť paniku. My predsa uznávame, že komisia urobila niečo, Ovšak, otázka však zostáva, že či to je dostačujúce, či my ako parlament, kde my sme spoločne už išli oveľa ďalej ako vidíme, čo máme pred sebou, prijali sme predsa uznesenie, pokiaľ ide o nariadenie, pokiaľ ide o látky, ktoré dochádzajú do kontaktu s potravinami, tak tam vlastne veľká väčšina tu v parlamente sa vyjadrila v tom, e, duchu, že bifenol A musí byť zakázaný. Prečo jednoducho nežiadame, aby to komisia urobila? Aj máme niektoré členské krajiny, ktoré urobili tento krok dopredu, ako napríklad Francúzsko, kde zákaz už je v platnosti a kde sa to konzekventne aj implementuje a je tam vždy aj tá otázka, že je tu 73 aditív na zozname, ktoré sa môžu používať, avšak niektoré z tých látok môžu byť samozrejme drahšie alebo ťažšie prístupnejšie, ale sú tu alternatívy. Prečo nejdeme dôsledne týmto, touto cestou a nezakážeme bifenol A? A možno aj iné krajiny nebudú takto postupovať, ak komisia neurobi to, čo má. Myslím, že musíme podporiť tých, ktorí chcú zakázať bifenol A a nemôžeme podporiť návrh komisie. Takže to, čo komisia predložila, je podľa nášho názoru nedostačujúce a preto chceme urobiť ďalší krok. Môžeme diskutovať o viacerých otázkach, že či to nie je príliš konzekventné, či nestrácame čas, či by sme nemali byť spokojní s tým, čo nám komisia navrhla. Ja si myslím, že z politického hľadiska musíme byť konzekventnejší. Nemôžeme teraz e, povedať, že tu robíme iba takýto čiastočný zákaz. Nede tu iba o množstva. Ja si myslím, že treba urobiť ďalší krok a koľko teda potrebujeme ešte, koľko teda potrebujeme ešte e, štúdii na to, aby sme to zakázali. Ja si myslím, že to jednoducho dlžíme zdravotnému, životnému prostrediu a zdraviu ľudí. Ďakujem pekne, treba to zakázať. Ďakujem pekne, je tu zoznam, ktorý sa k tomu chcú vyjadriť. Teraz dostane slovo spravodajca pán Baláš. Ďakujem. Podporujem túto námietku. A prečo? Komisia hovorí, že e, sme urobili e, istý pokrok, pretože sme lepšie vymedzili za, e, zakázanie bisfenolu A, ale zabudli sme na to, že napríklad ak naďalej budeme um, dovoľovať bisfenol A pre tehotné ženy alebo malé deti, tak nevyriešime ten problém. Že predsa len tu je naozaj veľmi uh, veľká uh, chyba e, v tomto návrhu. A potom ešte vážnejšie je to, že komisia hovorí, že my vlastne znižíme ten prach a e, zakážeme, aby bolo menej bisfenolu A ako istá dávka. Ale e, tie e, endokrinné narušače takto e, nefungujú. Stačí tam naozaj veľmi malá dávka a môže to mať veľké e, dopady pretože sú to komplexné efekty. Takisto sa to volá koktejlové efekty, čiže keď sa to pridá k iným látkam. E, takže e, ak znižíme ten prach, vôbec nevyriešime e, to, tú nebezpečnosť bisfenu A. Po tretie, prečo nám toto komisia navrhuje? Pretože sa opiera o, o vedecké hodnotenie, o EFSA. Ale samotná EFSA hovorí, že tá štúdia je stará, je neplatná, už nezodpoveda vedeckej, vedeckým súčasným stavom a e, teraz je verejná konzultácia a jej e, výsledky čakáme v roku 2018. Čiže naozaj divné, že komisia príjma nejaké rozhodnutia ohľadom vedeckej doktriny, ktorá samotná je spochybnená um, orgánom, ktorá, uh, ktorý vydal uh, túto uh, štúdiu. Čiže naozaj je to znepokojené. Preto podľa nás je potrebné, aby výbor pre životné prostredie, my, živo, náš výbor pre životné prostredie, musí zaujať stanovisko tomu, že e, komisia musí ísť až do konca svojej logiky a úplne zakázať endokrinné disruptory, lebo už v niektorých štátoch to e, platí, ale treba to uznať my e, musíme mať dobrý prístup k tomuto ako výbor pre životné prostredie. Ak my k tomu nebudeme mať moderný prístup, tak potom neviem, ako parlament a komisia bude konať efektívne. Ďakujem pani Rís. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani eh, predsednička. Ďakujem, prajem všetko dobré aj vám do nového roku. Ja som takisto podpísala námietku, ktorú predložil kolega Bisling. Ja si o, všeobecne myslím, že komisia naozaj neurobila dosť veľký pokroch ohľadom týchto e, endokrinných e, disruptorov. E, hovorili sme už dosť o nebezpečenstve bisfenolu a komisia nám hovorí, že aplikuje princíp opatrnosti, pretože vlastne sa tie migračné limity pre všetky e, plastové obaly. E, e, ide tu napríklad aj o poháre s plastov. A je to všetko dobré, ale nepostačí to, pretože sú tu aj iné typy zraniteľnej populácie, napríklad tehotné ženy, ženy, ktoré majú viac ako 3 roky, ženy, ktoré dojčia. A mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tomuto vystavené, to tehotné ženy. A e, v úvodnom ustanovení NEP e, sa o tomto nehovorí, čiže e, ten návrh komisie je taký, že vlastne sa rehabilituje použitie tejto látky, pre si máme dávať pozor. Komisia akoby sa skrátka sústredila na, tento, na toto stanovisko, ktoré EFSA vydala v roku 2015. Ale veci sa odtedy zmenili. Tento záver, kto, o ktorom sme už hovorili, už je neplatný, je zastaralý, pretože v roku 2017 experti prijali jednomyselné vyhlásenie <laughs> a identifikovali bisphenol A ako substance of very high concern, pretože je to um, endokrinný uh, disruptor. A pokiaľ dobre viem, tu už predsa nie je žiadna polemika, žiadna, uh, žiadna diskusia, veď komisia by sa mala správať podľa názoru expertov. A mali by sa jednoducho zakázať tieto látky. Veď existuje viac ako stovka štúdií, ktorá bola, ktoré boli publikované na túto téme, tému a ktoré ukazujú, že aj e, malé dávky bisfenulu majú e, svoje účinky na laboratórne živočichy, tá zvieratá, na ktorých sa testuje. E, testuje. Takže Eh, ja si myslím, že občania už toho majú plné zuby eh, týchto, tohto váhania, eh, krok pred, krok dozadu. Čiže mali by sme tu odhlasovať naše uznesenie v našom výbore a mali by sme skrátka potvrdiť naše stanovisko, veď nemôžeme predsa urobiť krok dozadu. Ďakujem. A posledný má slovo... Um, Takže možno tieňový, pani Colin Langen. Äh, Ďakujem aj vám. Všetkým príjemný dobrý äh, rok. Nezdieľam äh, všetko, čo bolo povedané Krok, ktorý urobila komisia, považujem za správny. vsa e, bola poverená, aby e, keď sa objavia nejaké nové poznatky, automaticky konala. E, nečakajú, ale Vstupom bude štúdia z USA, na základe ktoré sa očakáva obsiahle prepracovanie e, materiálov v EFSE. E, takže e, očakáva sa tam, že budú prísnejšie hodnoty, najmä pokiaľ ide o laky a látky, ktoré sa dostávajú do styku s potravinami a preto EPP s týmto rozporom súhlasiť nebude. A ešte som v tejto súvislosti chcela sa opýtať komisie, či e, komisia preskúmala, aké dopady e, tieto nariadenia budú mať na francúzsky zákaz e, PPA. Uh, Ďakujem uh, za skupinu S a D by som chcela veľmi jasne povedať, že skupina S a D je proti, teda je za zákaz, eh, úplný zákaz eh, bisfenolu a eh, všetkých endokrinných disruptorov v plaste, ktorý dochádza ktorý má kontakt s potravinami. Čiže sme za úplný zákaz. Myslíme si, že sú to nebezpečné látky a myslíme si, že by nemali dochádzať do styku s potravinami a nemyslíme si, že návrh Európskej komisie ide dosť e, do hĺbky. Mali by sme byť ambiciózni, ale naša skupina nepodporuje pripomienku a pretože preto, lebo nemáme dve, e, dva rôzne návrhy, čiže jeden návrh od komisie a potom návrh o úplnom zákaze. Keby sme povedali áno, pre, na pripomienky, tak potom nebudeme mať žiadny návrh a žiadnu platnú legislatívu. A uh, to znamená, že potom nebudeme môcť ochraňovať naše deti. Aj keď uh, ten návrh komisie uh, je nedostatočný, tak máme 6 mesiacov na to, aby sme ochraňovali naše deti pred škodlivými následkami. Aj keď je to veľmi malý krok, myslíme si, že sa uberá dobrým smerom. Čiže my nepodporíme túto pripomienku, pretože je dôležité, aby sa urobil aspoň tento malý kročik. Myslíme si, že komisia by mala byť ambicioznejšia v budúcnosti. Napríklad musíme eh, tlačiť na komisiu, aby pripravila ambicioznejší eh, plán, aby sa vylúčili bisfenoly eh, z produktov každodennej spotreby. Ale dôvod, pre ktorý nepodporujeme túto námietku, je, že si myslíme, že je potrebné ochraňovať naše deti teraz a tu a môžeme to robiť počas týchto šiestich mesiacov a e, ak e, vlastne pošleme tú námietku, tak potom e, komisia Boh vie, kedy ten svoj návrh nový predloží. Môže to trvať roky a roky. Takže ak sa tento návrh presadí, tak potom budeme vedieť, ako to funguje a ako rýchlo členské štáty ho chcú implementovať. Nemôžeme teda podporiť pripomienku, pardon, namietku, lebo e, to bude menšia ochrana pre deti v súčasnosti, ale budeme bojovať za uh, úplný zákaz disruptorov v budúcnosti. Ďakujem uh, za komisiu. Yes, much, Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobré ráno všetkým in, in uh, one issue I, I fully agree with, with... Uh, Súhlasím s pánom Heuslingom, že hovoríme o veľmi dôležitej téme. To je skutočne veľká pravda. A pokiaľ ide o to, že aké opatrenia má komisia, tak ako to predložila, tak my máme za to, že skutočne ide o dôležitý postup dopredu a že to zlepší súčasnú situáciu a to teda od súčasného dňa, hneď ako sa to príjme. Takže chcela by som pripomenúť, že my tie kľúčové pohľady, ktoré mám obsahnuté v tomto návrhu, tam sa sústredíme na prísnejšie hranice množstva bisfenolu A, ktorý je možný, ktorý môže migrovať teda z umelých flašiek do jedla, do potravy. Týmto znižujeme túto hladinu z 0,6 na 0,05, to znamená viac než 10 krát, takže toto vychádza z toho hodnotenia rizika FC, bolo to tu ocitované, ale takisto sú tu aj ďalšie rizikové e, problémy, ktoré načrtla komisia, takže je dôležité, že ideme nad rámec plastických e, pr- vecí, Nechceme mať obsiahnutý bisfenol ani vládka, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami. Ide tu o laky a povrchové e, látky, ktoré môžu sa dostať e, v jednotlivých produktoch do kontaktu s potravinami. A po tretie, takisto berieme do úvahy aj tie obmedzenia na národnej úrovni. Bolo tu spomenuté Francúzsko a Francúzsko prijalo teda predbežné opatrenia, kde sa zabráni migrácii bisfenolu A do potravín pre deti a, mlad- a dorast. Komisia samozrejme berie na vedomie všetku tú prácu, ktorá bola realizovaná už od roku 2015, vrátane eh, toho, čo urobila eh, Európska agentúra pre chemické látky a to hodnotenie, ktoré agentúry vypracovali, EKA sa líši od EFSI, pretože EFSA berie do úvahy endokrinné látky, ktoré sa objavujú u ľudí a EKA teda sa nepozerala na tieto dopady na imunitný systém. EFSA teda dodatočne preskúmala aj vystavenie ľudí bisfenolu A a možno aj pravdepodobnosti dopadov e, týchto látok na zdravie ľudí. Bezpečnostná miera, ktorá sa nazýva tolerovateľná denná dávka stanovená EFSO berie do úvahy to, že bisfenol A e, bol charakterizovaný ako látka, ktorá môže byť škodlivá, takže v rámci FC to nebolo spomenuté, toto hľadisko. A tie výhrady, ktoré boli v návrhu na uznesenie spomenuté, komisia bere na vedomie, že niektoré typy bisphenol A môžu sa nájsť aj v recyklovanom papieri, ktoré sa využívajú pre obaly potravín a veľká väčšina bisfenolu A je bohužiaľ sa stráca v rámci procesu recyklácie a výrobného procesu, to znamená, dochádza tu k redukcii a miery sa vlastne môžu navýšiť, pokým teda sa neurobia patričné opatrenia v roku 2018. A čo je takisto dôležité, a už to bolo povedané, tie kroky, ktoré boli prijaté zo strany niektorých členských krajín a priemyselných odvetví, už tu bolo povedané, Francúzsko sa tu spomínalo, ale sú tu aj národné obmedzenia zo strany Dánska, Švedska a Belgická. Tieto sa berú do úvahy, keď komisia pripravovala svoje opatrenia. My si uvedomujeme, že tu priemyselné odvetviach sa snažia nahradiť bisfenol, ale takisto vidíme a uvedomujú si to hlavne aj členské štáty, ktoré uvalili takýto zákaz na bisfenol A, že sú tu ťažkosti, ktoré existujú vrátane nedostatku možných alternatív v niektorých výrobkoch. Dodnes máme málo hodnotení rizik, ktoré boli realizované ohľadne nových alternatív a preto vlastne bezpečnosť týchto látok nie je v plnej miere preukázaná. A ten zákaz francúzsky berie do úvahy aj toto, pretože vlastne ne, neaplikuje sa na úrovni priemyselných materiálov alebo pokiaľ ide o tankery alebo medzi, priemyselné výrobné nástroje a takisto sa nezakazuje ani neumyselne dodávaný e, bisfenol A práve pokiaľ ide o kartón. Takisto tu bola otázka, že či komisia zobrala do úvahy dopad komisijného návrhu na francúzske opatrenie. Francúzske opatrenie, ako som povedala, nie je vlastne teda úplným zákazom. Komisia samozrejme sa dá do kontaktu s francúzskými úradmi na to, aby sa zistilo, že či tu je takisto nejaká možnosť zo strany Francúzska, aby prepracovali svoje rozhodnutie a na základe tohto istotne tu bude aj hodnotenie toho, že do akej miery sú tu rozdiely a kde sa to prelína. Čo je však dôležité v tomto kontexte, ja si myslím, že musíme to zdôrazniť a musíme to aj v rámci tohto záverečného príhovoru môjho spomenúť. My, ako viete, komisia dala mandát FC na to, aby realizovala reevaluáciu bisfenolu A. Čakáme na to, aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. A EFSA očakáva výsledok tejto reevaluácie teda do konca roku 2019. Čo? A My sa teda venujeme tejto téme a komisia, komisia v budúcnosti samozrejme e, bude brať do úvahy aj opatrenia v tomto duchu, takže nie je tu žiadny, žiadne zastavenie snahy riešiť túto situáciu, takže návrh komisie prispieva k cieľom riešenia tejto situácie, predovšetkým pokiaľ ide o zvýšenie miery ochrany a bezpečnosti ľudí a ľudského zdravia to opatrenie v tejto podobe, aby som chcela povedať, vlastne našlo podporu 27 členských štátov zo strany 28, keď sa o tom hlasovalo v stálom výbore ešte v septembri a my vychádzame z toho, že zamietnutie tohto návrhu v tejto chvíli bude jednoducho zhoršujúcou situáciou pre zdravie spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa dostávame k záverom tejto pripomienky. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Teraz tu máme elektronické hlasovanie, takže dúfam, že ste si pripravili vaše hlasovacie kartičky. Okay, is anyone, everyone seated? Všetci ste sa už posadili? Ešte chvíľu počkáme. Ja som slúbila, že sa budeme teda ponáhľať, že to urýchlíme. Dobre. Takže ideme teraz hlasovať o bisfenole A. Elektronicky hlasujeme, takže môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Nevidela som vaše hlasy. Hlasovali teda všetci. Hlasovali teda všetci. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. A posledné hlasovanie. Je to hlasovanie o vytvorení registra Európskej únie, takže otváram hlasovanie elektronické. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Týmto sa končí hlasovanie. A prejdeme k ďalšiemu bodu. Začneme 9.45. Bude to aj pán komisár Stylienadis, takže pozývam vás, aby ste zostali na výmenu názorov. 9.45 budeme pokračovať.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

are on time, all of us, yes? We are on time. uh, dear, dear colleagues, uh, I invite you to take your seats and uh, let me... Vážení uh, kolegovia, prosím vás, usadte sa a chcem privítať pána komisára, ktorý nás navštívil dnes a, bude hovoriť o návrhu, ktorý bude pozmeňovať um, mechanizmu civilnej ochrany v EÚ, ktorý je kľúčový, tento návrh je kľúčový pre európskych občanov. Vieme, uh, čo sa deje. Uh, dejú sa rôzne uh, katastrofy a je potrebné, aby sme vedeli lepšie reagovať prostredníctvom týchto, tohto mechanizmu, aby sa čo najrychlejšie vedelo zakročiť proti týmto prírodným katastrofám a iným situáciám. A teraz by som chcela dať slovo komisárovi a um, už vás mám niektorých zapísaných na rečníckom zozname, tých teda, ktorí chcete položiť otázky. Nech sa páči, pán komisár. Vážený, vážená pani predsednička, vážení kolegovia, želám vám všetko dobre do nového roku, želám všetko dobre vám aj vašim rodinám. Ako už povedala pani predsednička, e, sme tu preto, aby sme si vymenili názory o našom návrhu, ktorý sa týka e, Rescue. E, ja som už sa stretol s mnohými z vás bilaterálne, teda chcem sa aj poďakovať za vaše milé pozvanie. A som veľmi vďačný, že sa zaujímate o našu iniciatívu, aby sme posilnili um, mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, čiže aby sme vytvorili rescue. Uh, ja som naozaj uh, teda oceňujem, že ste uh, veľmi uh, dobre prijali tento návrh. Uh, čas je dôležitý, pretože naša priorita je posilniť tento mechanizmus čo e, najrychlejšie. A e, ide o to, aby sme vyvinuli prevenciu, aby sme sa pripravili a riešili následky katastrof, aby sme zachraňovali životy e, našich európskych občanov a e, aby sme ochraňovali ich e, záujmy a samozrejme ide aj o ochranu životného prostredia pretože e, žiaľ e, ďalšia prírodná katastrofa nás už čaká za rohom. Dnes, a to viete lepšie ako mne, ja, pretože e, sú tu experti, dnes už nemôžeme ignorovať fakt, že klimatická zmena sa deje práve teraz, prebieha teraz a nemôžeme ignorovať jej devastačné následky. A toto nie je žiadna falošná správa, nejaká fake news. To by som chcel zdôrazniť, pretože e, záplavy sú čoraz častejšie a čoraz e, intenzívnejšie. E, to platí aj o búrkach, o, o suchách a o lesných požiarov. A často to prebieha vo viacerých krajinách a katastrofy sa jednoducho nezastavia na hraniciach. Poprvé, tieto prírodné katastrofy postihujú ľudí, ich životy, majetok a tu ide o zdravie a bezpečnosť našich občanov. Potom mm, sú tu aj životne dôležité hospodárske sektory ako lesníctvo, rybolov, poľnohospodárstvo. A po druhé, tieto národné katastrofy, pardon, tieto prírodné katastrofy postihujú životné prostredie a biodiverzitu. Ekosystémy sú zraniteľné a citlivo reaguje na tieto kritické zmeny. Živočíchy aj rastlinné druhy e, sa e, musia prispôsobiť a adaptovať. A po tretie, e, už sme to viackrát zažili, že tieto prírodné katastrofy e, postihujú negatívne a ničia naše kultúrne dedičstvo, pretože eh, kultúrne pamiatky musia čeliť eh, silným zrážkam, búrkam a tak ďalej. Takže, drahí kolegovia, zo všetkých týchto dôvodov eh, musím zdôrazňovať, že klimatické zmeny nie je, fal- nie, sú, nie je falošná správa. Toto je skrátka nová skutočnosť. A Eh, žiaľ, stalo sa to normálnym. A všetci politickí vodcovia na svete by mali uznať túto skutočnosť. A preto Európska únia aj európsky úradníci, teda my všetci, sme sa sústredili um, a zdôrazňujeme dôležitosť Parížskej dohody. Toto je jediná cesta, ako e, riešiť túto obrovskú zmenu v našich životoch. Nikto nie je proti klimatickým zmenám imúnny. Od severu na juh, od východu na západ. My sme dnes ráno si, si pozreli správy v CNN, v BBC, o, o záplavách v Texase, v Kalifornii a všade. Iba si zapnite správy, uvidíte to a e, pozrite sa na náš európsky kontinent v roku 2017, bol to naozaj dramatický rok. E, zažili sme e, lesné požiary v Portugalsku, v Chorvátsku, Španielsku, Francúzsku, dokonca aj v Írsku v, na Čiernej, v Čiernej hore, v Albánsku, aj v Tunisku. A pred e, dvoma rokmi boli lesné požiare na, v Grónsku. Toto je naozaj neuveriteľné, že máte v Grónsku že tam máte lesné požiare. Potom hurikán Ofelia v Spojenom kráľovstve a Jirsku spôsobil záplavy. Ďalej, e, búrky, ktoré spôsobili obete na život v Grécku, Nemecku, Polsku, Českej republike a Albánsku. E, toto sú prírodné katastrofy, ktoré spôsobili e, mnohé straty na životoch. Mm, a okrem toho aj environmentálne a ekonomické škody. Podľa štatistík až 10 miliard eur Mm, to je vlastne tá cena tých škôd v Európe za rok 2016. Drahí kolegovia, prírodné katastrofy sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Prebieha to vo viacerých členských štátoch zároveň. Nedajú sa predpovedať a vytvárajú e, stav, e, ktorý e, presahuje možnosti kapacít jednotlivých členských štátov. A um, prírodné katastrofy, ktoré sa udiali nedávno, ukázali, že existujúce uh, opatrenia nestačia. Môžeme sa všetci zhodnúť na tom, že toto je nepriateľné uh, pre našu Európu, ktorá chce ochraňovať svojich občanov. Musíme sa prispôsobiť k tej, na túto novú skutočnosť musíme lepšie eh, riešiť, zakročiť eh, v takejto situácii. Chceme, aby Európska eh, únia vedela ponúknuť nielen vyjadrenie sústrasti po prírodnej katastrofe. Súčasný mechanizmus civilnej ochrany donesol dobré plody. Hm, ako komisár, sú naozaj veľmi hrdý eh, na to, aký systém máme, pretože eh, mnoho vecí sme dosiahli vďaka tomuto systému, vďaka tejto štruktúre. Táto štruktúra, tam fungovalo to vďaka dobrovoľnému príspevku zo strany členských štátov. A e, chcem poďakovať všetkým členským krajinám, ktoré ukázali solidaritu, e, keď to bolo potrebné. Ale tento dobrovoľný systém dosiahol už svoje hranice. Mm, a to preto, e, lebo tu máme nové dopady klimatických zmien. aj preto, lebo musíme čeliť uh, viacerým krízam zároveň a to v rôznych krajinách. V roku 2017 sme zaznamenali žiadosti o pomoc a uh, často neboli zodpovedané. Iba, uh, des, mohli sme riešiť iba 10 zo 17 žiadostí o pomoc počas lesných požiarov mm často tá pomoc prišla e, príliš neskoro, až potom, keď došlo k tej prírodnej katastrofe. Ja som to videl v teréne a naozaj to bola pre mňa bolestná skúsenosť pre mňa ako európskeho úradníka. E, počas e, lesných požiarov v Portugalsku minulý rok aj tie krajiny, ktoré poskytovali vždy solidárnu pomoc, mu nemohli pomôcť pretože e, museli zasahovať e, u seba v svoj, do, doma v svojich krajinách. A z tejto bolestnej skúsenosti sme sa poučili, že Európa potrebuje e, zvýšiť kapacitu svojej kolektívnej odpovede reakcie na prírodné katastrofy. A preto v novembri Európska komisia sa rozhodla, že posunie na ďalší level mechanizmu civilnej ochrany a vytvorí Rescue. A chcem poďakovať mnohým kolegom, pretože pretože sme spoločne schválili tento projekt. But allow me to underline... Dovolte mi zdôrazniť, je dôležitá vec. Už som mal viacero zasadnutí v našich členských štátoch. Navštívil som veľa členských štátov a chcel by som objasniť niektoré z nedorozumení. Záchrana nenahradí to, čo členské štáty robia. Hlavná zodpovednosť prípade prírodných katastrof zostáva na pleciach členských štátov. Takže záchrana bude doplnková vtedy, ak to bude potrebné, alebo bude doplnená, posilnená v prípade, kde národné zdroje nestačia. To znamená, inými slovami, záchranné práce budú takou bezpečnostnou sieťou, prípade, keď budeme čeliť mimoriadným prípadom naliehavosti, ako som už povedal, keď jednoducho národné kapacity nebudú stačiť. Takže ide tu o európsku solidaritu, ktorá sa takto prejaví v praxi, keď vlastne národné e, finančné zdroje a kapacity už nestačia, nevládzu. Takže dovolte mi v stručnosti prezentovať tento návrh Rescue, táto záchranná štruktúra RescEU EU je štruktúrovo založená na dvoch pilieroch, aby sme vyvážili vzájomne prepojené piliere a tu sa preto sústredím na to silné prepojenie medzi solidaritou a zodpovednosťou. Obe sú rovnako dôležité, pretože musíme to povedať na rovinu, solidarita prichádza so zodpovednosťou, toto je moje veľké presvedčenie. A jednoducho vychádza to z mojej skúsenosti v tejto, v tejto oblasti. Takže Rescue, Resc EU, e, toto v Európskej únii vytvorí nové kapacity na reakciu na prírodné katastrofy a budeme to mať celé pod kontrolou, a budeme to môcť ovládať. Máme tu trojúrovňovú pyramidovú štruktúru. Ja myslím, že už sme to spomenuli predtým. Zároveň však chceme navýšiť aj finančné stimuly pre členské štáty na to, aby tieto vytvorili, vyčlenili svoje kapacity pre ostatných. Chceme, aby členské štáty opravovali, adaptovali a tieto národné kapacity a zdroje využívali, keď je to potrebné. To by bolo tzv. Eh, European Civil Protection Pool, zdroj európskej civilnej ochrany. Je to tzv. dobrovoľný zdroj. Takže teraz rozviniem trochu ten druhý pilier tohto návrhu prevencia a pripravenosť. Je to moja pasia, bez nejakej prevencie a pripravenosti sa nedostaneme nikam. Musíme pozorne plánovať a koordinovať túto prevenciu a pripravenosť, ak chceme skutočne reagovať na národné na prírodné katastrofy komplexným spôsobom. Uvediem príklad. Napríklad včera výskumníci z Inštitútu pre klimatické dopady v Nemecku je to veľmi známy inštitút, zverejnili výskum o rizika, ktoré môžu v najbližšej budúcnosti byť navýšené. V tomto výskume je zrejme, že sa musíme prispôsobiť celosvetového hľadiska, ale aj v Európe, predovšetkým v rámci strednej Európy. Tieto adaptačné postupy, kolegovia, to znamená prevencia a pripravenosť dnes už takmer v rámci prevencie a pripravenosti nezohrávame žiadnu úlohu v rámci európskej inštitúcii. Častokrát ani nevieme, či členské štáty to robia, ale my chceme sa presvedčiť o tom, že členské štáty majú solidné e, hodnotenia rizika a mitigačné plány, ktoré budú flexibilné, inovatívne a adaptovateľné na rizikový, na rizikový manažment Chceme podporiť snahy členských štátov v týchto oblastiach a také chceme pomôcť pri vytváraní spoločnej kultúry, prevencie a pripravenosti. Our expertise through the establishment of a union Poskytneme našu skúsenosti v rámci vytvorenia e, takejto siete poznatkovej vedomostnej na úrovni Európskej únie. Náš návrh v oblasti prevencie a pripravenosti ktorý je podľa mňa veľmi efektívny, to som presvedčený. Štruktúralne investičné fondy môžu poskytnúť kľúčovú podporu pre členské štáty a ich snahy v oblasti rizikového manažmentu a znižovania rizika. Toto sú kľúčové prevenčné opatrenia. A všetky naše skúsenosti v tejto oblasti preukázali, že potrebujeme túto koordináciu medzi jednotlivými členskými európskymi fondmi na to, aby sme členským štátom dali väčšie stimuly práve v oblasti prevencie a prepravenosti. Členské štáty musia mať podporu vo všetkých e, súvisiacich politikách a nástrojoch. Pozrieme sa na životné prostredie, klímu, zdravie a výskum. To môžu byť príklady. V neposlednom rade RESK EU je o hospodárstve. Je to vlastne e, hospodárstvo v takýchto fázach. Tak pokiaľ ide o reakčnú kapacitu a pokiaľ ide o pripravenosť, to znamená RESK EU, je o maximálnej efektívnosti s minimálnou byrokraciou. Kolegovia, RESK EU preukazuje naše odhodlanie posilniť podporu zo strany EÚ a pomoc našim občanom v prípade, kde prírodné katastrofy ohrozujú životy, majetky a životné prostredie. Ja viem, že viacerí z vás už vyjadrili váš záujem a podporu a preto ďakujem za vaše e, príjemné prijatie e, Eh, alebo reakcie na tento plán ešte na pléne v decembri a takisto oceňujem aj takýto včasný postup v oblasti legislatívnych postupov. Nie je tajomstvom, že tieto katastrofy môžu nastať kedykoľvek a preto je veľmi kľúčové, aby sme posilnili naše mechanizmy, aby skutočne fungovali čo možno najskôr. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vaše pripomienky, otázky. Som presvedčený, že zdieľame všetci spoločný názor, pokiaľ ide o snahu posilniť, aktualizovať súčasný systém na to, aby sme posilnili osvetu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Hovorili ste o naliehavosti e, vytvoriť takýto e, systém. A my v našom výbore chceme veľmi e, rýchlo pracovať a postupovať, aby sme sa pokúsili budúce leto byť pripravení, ak by sa niečo stalo v čo ale nedúfam, aby sme teda boli lepšie pripravení. Takže preto e, správa e, bude e, zverená do rúk niekoho veľmi spolahlivého. Pani Madame Gardini je spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička, pán komisár, ďakujem vám za túto prezentáciu vašich návrhov. Budem veľmi stručná. Mám niekoľko otázok. Rozpravu sme už začali. A vidíme, že je tu veľký e, súlad medzi komisiou a medzi parlamentom. Vzhľadom k tomu, že v texte sa hovorí o diskusiách s členskými štátmi, ktoré by viedli aj k tomu, že by sa diskutovalo napríklad o poľných nemocniciach. E, to je veľmi dôležité. Ja by som chcela vedieť, kedy e, takéto schôdze prebehli, ako, ako sa na to pozerá komisia, aký postoj majú členské štáty. Ak by napríklad e, nastala nejaká veľká katastrofa, čo je síce málo pravdepodobné, ale mohli by sme, povedzme, s komisiou v tejto veci ad hoc spolupracovať aj e, v rámci boja proti terorizmu. Skupina odborníkov e, RESC EÚ, e, ktorá by e, mala e, preverovať operatívne prostriedky, ktoré by mali zabezpečiť rýchly prístup k týmto prostriedkom. Z koho je táto skupina zložená, ako pracuje, v akej fáze sa tieto práce nachádzajú a na záver, pán eh, komisár, eh, tá vaša posadnutosť prevenciou a prípravou je rovnaká ako naša posadnutosť prevenciou a prípravou. Už sme o tom v minulosti hovorili a vyplýva to tiež z tejto spoločnej práce parlamentu a komisie. Zaujímalo by ma, či tu eh, sú nejaké ďalšie vstupy, okrem tých, ktoré už sú na stole, komisia bude môcť požadovať od členských štátov špecifické plány prevencie a prípravy. Nemyslíte si, že je to vec, eh, kde by sa malo ísť ešte viac do hĺbky, tak aby sme mohli lepšie pochopiť, ako pomôcť štátom čeliť týmto výdajom, ku ktorým určite dôjde, ak naozaj budeme chcieť zaistiť bezpečnosť na našom území. Eh, ja ako talianka musím povedať, že celá Európa je historicky vystavená rôznym katastrofám a musíme mať na pamäti, že je potrebné vytvoriť nejaké nástroje, aby členské štáty mohli čeliť týmto výzvam výdajom. to budú investície na jednej strane investície do rozvoja, ale tieto výdavky sa často nezahrňali do investícií, ale do výdavkov, takže to je vec, ktorá je trochu v rozpore. Mňa by zaujímal váš pohľad na to, pán komisár. Ďakujem. Pani e, Dáling, ďakujem. Pani predsednička, ďakujem, pán komisár, že ste e, pre nás e, prišli a nám vysvetlili vysvetlili e, niektoré podrobnosti. Už sme sa stretli, viete, že ja som za akúkoľvek iniciatívu, ktorá v tejto oblasti e, môže e, pomôcť. Tie extrémne poveternostné podmienky sa stávajú stále častejším fenoménom vzhľadom na klimatické zmeny, čo si znamená, že prístup EÚ musí byť koordinovaný, aby sme e, mali dobrú prevenciu prírodných katastrof. Mm, mám niekoľko vecí, ktoré by som si chcela ujasniť. E, tento návrh RSK EU um, má zabezpečiť uh, primeranú odpoveď uh, pre členské štáty, regióny, ostrovy, uh, ktoré trpia tým, že sú ostrovnými štátmi, najmä teda ostrovy. Ja by som sa chcela opýtať, ako to bude riešené pre tieto regióny, pre tieto oblasti a ako e, zabezpečíme, že tieto e, regióny, ktoré trpia tým, že sú takto odlúčené, že sú to ostromné oblasti, ako mm, by sa zabezpečila, aby sa pomoc k ním dostala adekvátne včas a nie až veľmi neskoro. A potom ešte k oblasti tých poľných nemocníc. Tam máme predlo na návrh v tejto oblasti. A ide o mm, Ide o plné nemocnice, ktoré by mali byť e, možno ľahko inštalovať e, v rýchlom čase, ako e, si to komisia predstavuje. Už sú určité usmernenia, ako to bude využívané, ako táto iniciatíva by mohla byť využívaná tak v EÚ, ako aj mimo nej. Ďakujem, pani Görling. Torres then. Pani Torres. Ďakujem. Som rada, že hovoríme o dopadoch klimatických zmien, pretože to spôsobuje občanom a to nie len v Európe, ale na celom svete, veľké problémy. Dobre vieme, že klimatické zmeny majú závažné dopady, ako požiare v Španielsku, v Portugalsku, sucho. Toto všetko má závažné dôsledky nielen pre tých, ktorých sa to priamo týka, ale aj pre výrobné odvetvia. Je potrebné zamerať sa na to, že musíme zmeniť eh, jadro výrobného systému, aby sme mali trvalo udržateľnú planetu, pretože toto je cesta ako bojovať proti klimatickým zmenám. Chcem spomenúť jednu vec, ktorá tu bola zmienená. E, musíme vziať do úvahy, že existujú klimatickí migranti, tí, ktorí opustili svoje domovy, sú nútení opustiť ich, nemajú prírodné zdroje, nemajú na svojich pôvodných územiach z čoho žiť a zo zúfalstva sú nutení opustiť svoje bydlia. V tomto roku uh, už 200 ľudí zahynulo uh, v stredozemnom mori uh, na ceste do Európy. A to je humanitárna kríza, kríza hodnotová. Je to realita, Mm, každodenného života dnes. Utečenci zo Sýrie sem prišli e, v rámci úteku pred ozbrojeným konfliktom, ale súčasťou príčin tohto konfliktu bol e, tiež nedostatok vody. Takže môžeme konštatovať, že aj toto je dôsledok klimatických zmien a tiež tohto výrobného modelu, ktorý je zničujúci pre väčšinu Máme k dispozícii správu z minulého roku zverejnenú v časopise Science, že e, žiadosti o azyl v Európskej únii sa môžu zvýšiť o 28 Ak sa znížia klimatické e, dopady skleníkov istého efektu, čo sa ale nezdá, že sa stane. Takže e, počet žiadostí o azyl sa môže zvyšiť o 185 ak klimatické zmeny sa budú diať rýchlejšie. Mňa by zaujímalo, aké kroky v tomto zmysle chce urobiť komisia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, <clears throat> Herr Kommissar, äh, für Ihre Ausführungen und für Ihren Vorschlag. Äh, Ďakujem, pán komisár, za vaše vysvetlenia. Ďakujeme za mm, váš návrh, e, za vašu prezentáciu pred výborom. Máme problémy nielen vzhľadom e, na klimatické zmeny, ale samozrejme klimatické zmeny tu zohrávajú veľkú úlohu podporujem návrh komisie a poprosím vás ešte o ujasnenia na dvoch miestach. Poprvé, prečo je také komplikované dať k dispozícii národné kapacity? Vidíme, že pri niektorých katastrofách eh, eh, Rusko a aj iné e, štáty možno sú rýchlejšie k dispozícii, e, pokiaľ ide o pomoc, než európske štáty. Tak toto predsa nemôže byť. A ak to nepostačuje, potrebujeme európske kapacity skutočne. Nechápem, prečo je také komplikované členské štáty motivovať na pomoc v EÚ, keď e, štáty spomimo to dokážu rýchlejšie a ako to chcete zabezpečiť, aby sme naozaj hovorili o prevencii pri lesných požiaroch napríklad. Vidíme často chyby v manažmente, vedomé zakladanie požiarov. Takže ide o to nielen e, lesy hasiť, ale postarať sa o to, aby k požiarom vôbec nedošlo. Ďakujem pani Pezo. Ďakujem, pani predsednička. Ako už bolo povedané aj na pléne, táto iniciatíva je veľmi výborná iniciatíva. Nejde tu len o to pôsobiť preventívne v oblasti klimatických zmien. Kapacita členských štátov je eh, jednoducho príliš preťažovaná meteorologickými vplyvmi, ktoré zažívame. to je nad rámec možností členských štátov, ktoré sa snažia dať k dispozícii všetky zdroje, ale tie zdroje sú nepostačujúce vzhľadom na množstvo katastrof. Takže je potrebné, aby sa konalo na úrovni EÚ. Chcel som zdôrazniť nevyhnutnosť e, uvedomiť si, akým spôsobom e, reagujú jednotlivé regióny. Hovorili ste o záplavách. Pozrime sa aj požiare, e, si, sa aj na požiare. Na juhu musíme vytvoriť preventívne nástroje v tejto oblasti. A musíme začleniť aj zdroje jednotlivých e, regiónov. Hovorili ste o komplementárnosti. A ja chcem zdôrazniť, že je potrebné posilniť príslušný mechanizmus v rámci solidarity, cieľ pokroku v Španielsku a v iných e, oblastiach prepočítavanie čerpania prostriedkov z Fondu Solidarity sa e, veľmi odlišuje. A preto veľké regióny s väčším počtom obyvateľov zrazu E, vidia, že nedostanú prostriedky na rozdiel od menších regiónov, ktoré sú bohatšie často, lebo tam sa neprepočítava na osobu. Takže toto je diskriminačné podľa môjho názoru. A tiež ekologický aspekt. Pozrieme sa na Španielsko. V Španielsku sme nemali e, dodatočné fondy, nebolo tu splnené kritérium solidarity, keď sme chceli chrániť národné parky. Je potrebné, aby príslušné nariadenia boli modifikované. <clears throat> Chcem sa opýtať pána komisára na to ako to vidí tú koherentnosť všetkých finančných nástrojov v európskej politike za zohľadnenia globálneho ekologického vývoja a faktu, že to má vplyv na ekonomiku celého sveta. Komisia sa pripravuje na mechanizmus monitorovania klimatických zmien a ich dopadov na krajiny Európskej únie. To si myslím bude veľmi účinné a táto iniciatíva je veľmi dobrá, aj pokiaľ ide o poľné nemocnice. V prípade cezhraničných katastrof to môže byť veľká pomoc. Ďakujem pekne. Mr. Peterle. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zažili sme ťažký e, rok a už sme si priam zvykli na požiare, na záplavy, na sucho. Nemali sme ešte také obrovské problémy s vetrami. V Slovinsku je e, z európskych prostriedkov vybudovaný e, letecký hangár a ten e, bol vetrom zbúraný. Je potrebné postarať sa o lepšiu koordináciu a aj pri, op- mm, pri vytváraní takýchto centier je potrebné sa postarať o lepšie štandardy. A chcem upozorniť aj na kultúrne detičstvo, mm, čiže aj o tie strechy je potrebné sa starať. Áno, súhlasím s vami, potrebujeme takýto špecifický mechanizmus. A mám jednu otázku. Aké sú ambície a čo e, môžeme nového očakávať v súvislosti s riešením lesných požiarov, ktoré sú takýmto veľkým problémom? Mm, je tiež dôležité, aby e, vaša práca bola veľmi dobre komunikovaná, pretože to znamená viac Európy a viac Európy potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Γερματικός Γραμματικάκης. Η πρωτοβουλία σας, κύριε Επίτροπε... Ďakujem, pán komisár, za vašu iniciatívu na posilnenie európskej solidarity. Táto iniciatíva je naozaj veľmi dobrá a musia ju podporovať všetci. na tom, čo sú tu totiž problémy aj s, biokra- s byrokraciou. Váš návrh má dva dôležité aspekty. Ide o, o posilnenie možností konať priamo, aby sa dala katastrofa e, riešiť e, priamo. A tiež chcete mať stratégiu na prevenciu vo všetkých štátoch. A tento posledný aspekt je veľmi dôležitý Povedali ste, že e, prírodné katastrofy žiaľ sa budú vyskytovať vždy a je veľmi dôležité vyvíjať tlak na členské štáty, aby robili všetko preto, aby zabránili takýmto katastrofám spôsobeným ľuďmi. Napríklad záplavy e, u nás v, v Grécku, v Grécku boli v ostatnom čase Takže takýmito vecami ste sa určite dôkladne zaoberali. Pán komisár, je dôležité, keď takéto e, mechanizmy solidarity v Európe existujú, treba vždy myslieť aj na ostrovné oblasti. Máme väčšie, menšie ostrovné oblasti a keď sa toto nezohľadní, tak sa pomoc e, na ostrovy nikdy nedostane. 1,5 e, HDP sme e, dali do tohto fondu Solidarity. <clears throat> Čiže zo mm, samoprostriedkov. Ale e, isté isté oblasti a ostrovy v Grécku sa potýkali s obrovskými záplavami, ktoré tam v minulosti nikdy e, takéto veľké neboli. <clears throat> Je to ale v určitom e, regióne a príslušnosť k e, regiónu je smerodajná na to, či môžete čerpať fondy alebo nie. A to je smutné. A v rovnakej situácii sú aj iné ostrovy, napríklad v Tesálii ešte k štrukturálnym fondom sú dôležité pre regióny, ale ostrovy sú často veľmi malé a majú obmedzené finančné prostriedky a teda majú problémy e, s realizáciou takýchto zámerov. A vo vašich e, plánoch sa predsa zohľadňujú štruktúrálne fondy. Takže ako to urobíme? Ako sa postaráme o to, aby malé obce na ostrovoch neboli znevýhodnené. A ešte niekoľko slov k prevencii. Jedna pripomienka. Ako chcete zapojiť lokálnu samozprávu do týchto plánov, najmä keď sú to veľmi odľahlé ostrovné oblasti. Už končím. Pán komisár, dúfam, že všetky tieto veci budú zohľadnené a že vám teda budeme môcť zagratulovať za vaše snahy. Ďakujem pekne. Pán komisár, vidíte, že je tu veľký záujem o túto problematiku, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. za vaše pozitívne e, príspevky. Dovolte mi, aby som vám odpovedal v materinskom jazyku, aby som bol naozaj presný, pokiaľ ide o špecifické otázky. Začnem teda hneď otázkami pani spravodajkyne Gardiny. Tento návrh sa týka aj e, oblasti mm, aj epidémií a úlohy, aké, akú môžu zohrávať naše finančné prostriedky, pokiaľ ide o mobilné e, nemocnice, lazarety, aby e, bolo možné priamo reagovať na vzniknuté potreby. Už čiastočne máme aj vlastné skúsenosti, neviem, či to všetci Eh, už viete, ale v rámci existujúceho systému eh, máme už eh, mm, zdravotný zbor EU. Ja osobne som bol koordinátorom situácie pri riešení problémov s ebolou, ale aj v Angole sme riešili žltú horúčku. Už a tie skúsenosti mm, sú už e, tu. A bola to dobrá e, lekcia a budeme z týchto skúseností vychádzať, aby sme mohli pracovať ešte efektívnejšie, aby sme boli ešte účinnejší a aby sme tieto mobilné nemocnice mohli aj vysielať v časoch, kedy jeden z našich členských štátov zažije nejakú prírodnú katastrofu alebo útok, prípadne teroristický. Takže aj v, už máme v tomto smere e, skúsenosti a odborné poznatky a e, v spolupráci s inými mechanizmami Európskej únie by sme e, mohli lepšie, zlepšiť teda takúto koordinovanú spoluprácu. Eh, avšak tento program RESK EU nie je žiadnou náhradou a nenahrádza ani zodpovednosť jednotlivých členských štátov. Musíme pracovať komplementárne navzájom sa doplňať ako akási pyramída. Eh, možno ste už túto pyramídu niekedy videli. Tam sa znázorňuje RESK EU a celá štruktúra na tej prvej úrovni. To je úroveň, e, ktorá spada do kompetencie členských štátov. Potom je vylepšený existujúci e, systém na ochranu civilnej ochrany EÚ a potom vrcholom pyramídy je tá naša koordinovaná kolektívna odpoveď. Ako akási záchranná sieť, mm, aby si to všetci takto vzali za svoje. Čiže na tomto budeme, e, z tohto budeme vychádzať. Nie sú to nejaké e, žiadne e, zázračné prostriedky, kde sa bude ignorovať národná situácia, národné prostriedky. Nie, to treba vidieť ako doplnok týchto národných prostriedkov. A <clears throat> ja môžem len súhlasiť s tým, že prevencia, a teda e, je dôležitá, byť pripravený je dôležité len tak, je možné riešiť problémy spojené s klimatickými zmenami. A tento návrh nie je izolovaný od iných politických akcií Európskej únie. Úzko spolupracujeme s kolegom Filom Hoganom aj s mm, kolegyňou Krecu, ktorí sa aktívne zaoberajú štruktúrálnymi fondami. A už som to povedal, to najdôležitejšie pri prevencii, pri príprave, pri financovaní, mm, to pochádza z prostriedkov štruktúrálnych fondov. Takže dochádza ku koordinácii medzi komisármi. To je veľmi dôležité. Ide o to, aby e, sme pomohli konkrétnemu členskému e, štátu, ale na základe jeho vlastných národných plánov. Od toho sa treba odpichnúť a tie e, sa musíme snažiť vylepšiť a tiež vylepšiť prevenciu a pripravenosť na, na prírodné katastrofy. Napríklad no, Uvediem príklad z Grécka. Hovorilo sa o týchto oblastiach, eh, mm, kde boli mm, lesné eh, požiare. Prostredníctvom e, týchto štruktúrálnych e, fondov by bolo možné v e, spolupráci s lokálnymi orgánmi, o tom hovoril aj pán Gramatikatis, by bolo možné zlepšiť situáciu, aby boli lepšie pripravené na ochranu pred lesnými požiarmi, čo je veľmi dôležité, keď skutočne k takémuto požiaru dôjde. Pani Dali e, položila veľmi dobrú otázku k ostrovom a tiež, či tento návrh zohľadňuje aj e, katastrofy a podobné problémy e, na ostrovných oblastiach. A nie len teda na ostrovoch, ale aj na kontinente. Viete, že máme e, rôzne e, fondy k dispozícii pre e, ostrovné oblasti, ale samozrejme viem to aj z, od nás z domu, že to nepostačuje. Rescue môže byť doplňujúcim prostriedkom v prípade katastrof v regiónoch mm, pri problémoch, ktoré nebolo možné riešiť na základe momentálnych prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v Európskej únii. A pýtali ste sa aj na Azare. Ty už máme skúsenosti z toho zdravotného záchranného zboru EU. Momentálne tam máme problém, lebo mnohé členské štáty sa na ňom vôbec nezúčastňujú, pretože to bolo dobrovoľné. A Teraz to je tak, že ak všetky členské štáty a aj iné eh, krajiny, napríklad Norsko, Turecko, Rusko, um, Čierna hora, uh, Fírom, Srbsko sa budú zúčastňovať. Potom je aj um, možnosť uh, skutočne zasiahnuť v komplikovaných situáciách oveľa väčšia, najmä v prípade katastrof, najmä v prípade prípadných teroristických uh, útokov. V prvej fáze Totiž je najdôležitejšie, aby tá možnosť bola naozaj priamo na mieste postaviť poľnú nemocnicu. Pani Torez, môžem s vami naozaj len súhlasiť. Už teraz sme svedkami novej vlny klimatických utečencov. Už e, som to videl v Afrike, v Ázii. E, ten proces sa začal. Ľudia už začínajú utekať na základe klimatických e, zmien. A Európska únia aj z tohto dôvodu tu eh, bola radikálne proti eh, názoru pána Trumpa na klimatické zmeny. Klimatické zmeny nie sú fake news. My sme priekopníkmi aj e, pokiaľ ide o Parížský dohovor a tam e, zotrváme e, aj Európska komisia. Všetci spoločne na celom svete musíme ďalej pokračovať v našich snaženiach o obmedzenie klimatických zmien. To nemôžeme urobiť sami. Európska únia toho už urobila e, veľa a všetci nás aj e, takto vidia ako priekopníkov v tejto oblasti a preto môžeme požadovať aj od ostatných, aby niečo v tomto smere urobili. Parížský dohovor. Už my sme pripravení. E, existujú už aj dohody mnohých lídrov priemyselných štátov, takže dúfame, že Parížský dohovor bude ešte posilnený. Ehm, milé kolegyne, kolegovia, už sme o tom hovorili aj spoločne. Táto otázka, ktorú ste nadniesli, je veľmi dôležitá. Dnes je situácia taká, že národné prostriedky nie sú vždy k dispozícii, keď na to príde v rozhodujúcej chvíli, aby e, sa dostalo členským štátom podpory. Zoberme si ako príklad Portugalsko. Pred tromi mesiacmi len nedávno naozaj veľmi bolestná skúsenosť e, z Portugalska keď e, Portugalsko iniciovalo tento európsky mechanizmus bol eh, eh, red alert vo všetkých krajinách, ktoré by boli mohli eh, pomôcť, respektíve poslať hasiace lietadla na hasenie požiarov v Portugalsku. A práve v ten deň som bol vo Francúzsku v Nin, mimochodom v najlepšom centre, pokiaľ ide o opatrenia na prevenciu a boj s požiarmi všetky správy, napríklad z, Franca, z Francúzska, hovorili, že Francúzsko je konfrontované s touto tvrdou realitou a ešte nemôže vyslať e, nikoho na záchranu, lebo tieto prostriedky potrebuje samotné. A nebolo vôbec e, možné ako politik ignorovať tieto správy správy od odborníkov. prostriedky vyslať do zahraničia, či z e, Talianska, e, Grécka, Španielska, Chorvátska. Mm, videli sme, že Portugalsko zostalo osamotené. Bolo osamotené pretože neexistuje e, žiadny mechanizmus nad mechanizmom národným, nad tými národnými zdrojmi, e, ktorý by sa postaral o to, že v tom momente, keď je pomoc potrebná, e, je možné ju aj vyslať. No a tu si uvedomujeme, akú veľkú úlohu má zohrávať program RESC EU. A síce práve vtedy, keď všetky národné kapacity a zdroje viac nepostačujú. Keďže e, všetky e, členské e, štáty budú spolupracovať a sa potýkajú s rovnakým problémom z titulu klimatických zmien. Národné finančné prostriedky nebolo možné vyslať za hranice krajiny, pretože mm, nebolo, nie je teda možné ignorovať vlastné potreby, vlastné požiadavky. Nuž a práve tu je potrebná táto dodatočná záchranná sieť. Takže to by sme už vtedy boli potrebovali. A to nie je viac byrokracie. Nepotrebujeme teraz viac personálu priamo na mieste členské štáty majú vlastné národné plány, majú dostatok personálu. Pri tom príklade požiarov je potrebné mať hm, hasiace lietadla, helikoptéry z európskych kapacít v týchto núdzových situáciách, aby teda bolo možné pomôcť. A pokiaľ ide o prevenciu, samozrejme máte pravdu, tam naozaj ešte toho veľa potrebujeme. A aj v eh, niektorých krajinách, kde vzhľadom na nedostatky napríklad v katastri alebo v rozčlenení oblasti eh, boli dokonca e, zakladané požiare s nejakým e, postranným zámerom. A tam potrebujeme prevenciu. Štrukturálne fondy chcú podporiť politiku, ktorá sa postará o to, aby už takéto veci sa nevyskytovali, aby už neboli žiadne stimuly pre takýchto podpaľačov. E, fond Solidarity Resk EU je niečo iné než Fond Solidarity. Sú to dve rôzne veci. Tá jedna spadá do kompetencií pani Krecu. A ja by som rád povedal nasledovné. Veľmi jednoducho, možno to môžeme porovnať aj s tými finančnými prostriedkami, ktoré sa vydávajú cez Fond Solidarity, najmä v e, prípadoch e, povodní v ostatných eh, rokoch. Takže ak by sme tieto finančné prostriedky eh, nasadili eh, na prevenciu, to by bolo dobré. Hm, štúdie hovoria, že by sme potrebovali menej finančných prostriedkov, ale zachránili by sme viac ľudí, boli by sme lepšie pripravení, bola by lepšia prevencia, čiže je lepšie nedávať toľko peniazy do Fondu Solidarity, ale viac do Fondu prípravy. Nehovorím teraz, že nepotrebujeme tie fondy, samozrejme to sa nedá obísť. Bohužiaľ, pravdepodobne to bude tak, že tu tie problémy budú, kde niektoré regióny budú musieť mať podporu zabezpečenú. Myslím, že kolegyňa pani Krecu reaguje vždy na tieto vynimočné prípady. Ona vlastne navštívila napríklad Galíciu alebo Portugalsko a priamo v teréne videla, ako tá situácia vyzerá a tam sa vlastne vydávajú peniaze aj z Fondu pre solidaritu a ak treba po- prerokovať ešte ďalšie veci, samozrejme môžeme to spomenúť, ale ja trvám na tom, jednoducho je to tak, prevencia je vždy lepšia ako potom dodatočne musieť veci napravovať. Tak znamená, prevencia je vždy lepšia. Prevencia je dôležitá, chceme dať viac peňazí do prevencie nebudeme čakať na to, že kedy nastane katastrofa, potom nepotrebovať fond Solidarity. Jednoducho prevencia je najdôležitejšia, to už, si, to už skúsenosti preukázali. A také pozorovacie miesto, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A, takže pokiaľ som ja informovaný od kolegyne Kalniete, máme veľa sekcii na komisii, kde sa týmto veciam venujú, to znamená veľmi podrobne sa to sleduje a sleduje sa to presne, pokiaľ ide o možné zmeny, to znamená sme takou avantgardou, aj pokiaľ ide o klimatické dohody z Paríža. Či to treba teraz ešte, či treba navýšiť tie prostriedky na to, to neviem, ale my sme vždy otvorení novým návrhom. A pokiaľ ide o prehodnotenie možností, služieb na to, aby sme reagovali ešte lepšie, aj pokiaľ ide o klimatické zmeny. Áno, máte pravdu, vážený kolega, bývalý predseda vlády. Áno, mestská výstavba a to treba samozrejme vylepšiť aj z európskych peniazí, pretože všetkým štruktúrálne fondy to je potom úloha našej spolupráce s pani Krecu a ostatnými. Takže RESK EU je potom tak, takou záštitou, plášťom, ktorá má chrániť lepši- a podporiť lepšiu koordináciu týchto našich snách, aby európske fondy podporovali prevenčné e, programy a prípravu, otázku pripravenosti. A súhlasím s vami, pokiaľ ide o rescue, môžeme samozrejme potom ako európske inštitúcie poukázať na to, že Európska únia nie je iba byrokraciou, kde sa zaoberáme iba kopami papierov. Že sme vzdialení od tých každodenných potrieb našich občanov. Áno, nie, my máme aj ľudskú tvár, máme potrebujeme preukázať jasnú solidaritu. Keď sa niekde v Európe e, udeje prírodná katastrofa, treba reagovať. Musíme presvedčiť občanov, že Európa je schopná preukázať solidaritu, keď európsky občania ju potrebujú. My nie sme iba to, čo ľudia si myslia, že sme tak vzdialení od každodenných potrieb. Nie. Resk EU je najlepším príkladom na toto. Je to absolútne konkrétny príklad európskej solidarity. Príklad mojej krajiny. Keď sme v lete pred dvomi rokmi mali požiare, boli to katastrofálne požiare, tak prostredníctvom existujúceho mechanizmu tam potom zaslali, boli zaslané dve lietadlá z Francúzska a z Talianska a to priamo zmenilo potom aj vnímanie Európskej únie v očiach občanov našej krajiny, pretože jednoduchí občania videli, áno, Európa nám pomáha takouto pomocou v týchto ťažkých situáciách. Takže trvám na tom. Rescue je veľmi dôležité, pretože pomáhame v takýchto dôležitých chvíľach, prírodných katastrofách a preto je veľmi dôležité, aby to bol politický nástroj, aby sme občanom sprostredkovali toto posolstvo, že európske inštitúcie majú aj ľudskú tvár. A Για το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων που θέσατε. Takže pokiaľ ide o budovy, pokiaľ ide o odolnosť budov, videli sme to napríklad aj v Londýne, bola táto katastrofa, videli sme, že pre nás všetkých je veľmi dôležité, aké to je teda dôležité, Elizabeta Biankovská, moja kolegyňa, ona sa venuje týmto otázkam a tam sa pripravuje napríklad nový návrh, kde ide o stability budov, je to veľmi dôležité, ale potom RESK EU v tomto kontexte treba si uvedomiť, že to je tá priama reakcia na to, keď tu je nejaký problém. To znamená, reakcia môže v tomto prípade alebo nemôže byť náhradou na, za ostatné služby a ostatné zákony, ktoré sa týkajú stability budov. A týmto už sa dostávam k záveru. Pán Gramatikakis sa takisto spýtal otázku. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά και για Vidíte, že kolegyňa Krecu je vždy veľmi dobre informovaná a je aj pripravená diskutovať s predstaviteľmi vlád, ale aj s vyššími územnými celkami a ostatnými inštanciami aj na regionálnej úrovni a je tu veľká diskusia o tom, ako sa tieto peňažné prostriedky dajú ešte navýšiť. Ja si myslím, že možno by sme to mali urobiť v rámci nového finančného rámca. Táto diskusia bude vlastne prebiehať aj na rade, aj v parlamente a samozrejme súhlasím s vami tie regióny, predovšetkým pokiaľ ide o tú prevenciu, a v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, hlavnú zodpovednosť nesú krajiny, takže tie krajiny a potom aj tá oblasť, ktorou najviac spolupracujeme, napríklad regióny. Preto spolupracujem s výborom pre regióny. Napríklad budúci mesiac budeme v kontakte s predstaviteľmi vyšších územných celkov regiónov. Navštívil som Hanover, Brémy a Hamburg a aby som každému o týchto veciach porozprával. Bol som aj v kontakte s ministrami v Luxembursku, bol som v Holandsku včera, takže... Stretávam sa teda s predstaviteľmi viacerých krajín a udržiavame čulé kontakty a hovoríme o týchto otázkach, aby sme tieto návrhy ešte viac vylepšili pokiaľ ide práve o, tie, e, o tú úroveň vyšších územných celkov a regiónov. Takže srdečná vďaka. To bolo teda skutočne veľmi konštruktívne, toto dnešné dopoludne. Všetky tie vaše otázky, ktoré ste predniesli, ja beriem na vedomie a dúfam, že som vám aspoň mohol poskytnúť niektoré z odpovedí na to, aby som vás uistil, že RESC EU, Rescue, je skutočne potrebné viac ako kedykoľvek predtým na to, aby sme zabezpečili to, že sa vyhneme nejakým veľkým prírodným katastrofám v Európe. A my všetci budeme potom môcť povedať, že Európa má ľudskú tvár. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, za tento výborný návrh, za to, že ste sa do toho tak pustili my urobíme všetko preto, aby sme vás podporili e, a urobíme všetko preto, aby sme boli pripravení na problémy, ak sa vyskytne nejaká prírodná katastrofa. Ďakujem, hovorí pán komisár. A e, samozrejme, e, my sa znova stretneme. Som pripravený na akékoľvek stretnutie s vami. Aj moji kolegovia sú pripravení na také stretnutie, aby sme diskutovali o nových návrhoch. A ja naozaj som presvedčený, že kolektívna múdrosť a inteligencia lepšie ako eh, inteligencia jedného človeka. Teraz, vážení kolegovia, ako som už povedala, prehodíme si to eh, a teraz budeme diskutovať o Eh, o, o pediatrických eh, liekoch. A teraz dávam slovo pánovi Andrému Janisovi. Good morning. Eh, prajem všetkým dobrý deň. Prajem dobrý deň. Oh tá. Takže e, začal by som rád e, tým, že budeme vás informovať o tom, že keď sa pozrieme na európsku legislatívu e, na pediatrickom poli, tak hovoríme hlavne o inovácii, ale mali by sme hovoriť hlavne o bezpečnosti a zdraví. Farmaceutické spoločnosti sa sústredia hlavne na trh e, s liekmi pre dospelých a nie e, na lieky pre deti. E, táto smernica platila od roku 2007, čiže mali sme 7 rokov minulý rok, teda pardon, 10-ročné výročie tohto nariadenia a jeho platnosti. V správu, ktorú sme zverejnili v oktobri 2017, sme hodnotili dopad tejto smernice, teda tohto nariadenia. Možno sa môžeme posunúť na ďalší uh, slajd, na ďalšiu priesvitku a snažili sme sa zistiť, uh, aké uh, faktory uh, mali vplyv na dopad uh, tejto, tohto nariadenia a ďalej bola aj, bolo aj uznesenie parlamentu z decembru 2016. Táto správa nám ukazuje to, že e, sa, e, sme dosiahli pokrok, e, pediatrický výskum bol posilnený a je oveľa viac liekov, ktoré sú povolené pre deti. Ale potom uh, vidíte, že sa zvýšili klinické pokusy alebo klinické skúšky počas posledných e, desiatich rokov, a to o 50 A e, podľa našej správy mm, sa teda 50 klinických skúšok zapojili deti a očakávame, že bude ešte ďalšie zvýšenie v budúcnosti. Čiže deti by mali mať čo najväčšiu eh, ochranu eh, a eh, pravidla by mali byť transparentné. aby teda deti mali zabezpečenú, aby tam bola bezpečnosť pre deti. V posledných rokoch sme videli, že Posled sa povolilo vstup na trh 260 novým liekom pre deti. A iba v roku 2016 jedna, 131 e, skúšok e, bolo e, ukončených. Čiže ak zohľadníme túto liek, túto, toto obdobie, tak je dôležité, e, aby e, sa ukončili tie skúšky a je, inovácia nejakého mlieku, alebo teda jeho vývin, e, trvá až 10 rokov. Um, zlepšili sa informácie, čiže tie letačiky pri liekoch a takisto informácie pre lekárov, ako sa predpisujú tie lieky. A Eh, ja by som eh, chcel povedať, že eh, lepšie zdravie detí nemá na svedomí iba dobrá legislatíva, ale aj iné faktory, napríklad preplácanie liekov. Ďalej doktory, pediat ministri e, často e, nepoužívajú ten nový liek, čiže e, často nereagujú moc prúžne. Správa ukázala, že niekedy sa nedosiahol nejaký dobrý dopad. Čiže potom ďalší slajd za, videli sme, že rozvoj pediatrie často záleží od um, farmaceutických platformiem, že pediatri nie dobre nie a často um, formulujú svoje potreby. Uh, napríklad uh, rakovina u detí, ktoré uh, Eh, majú menej ako 15 eh, rokov, eh, reprezentuje menej ako 1% rakoviny, ale je to vlastne najväčšia príčina, najčastejšia príčina umrtia detí do 15 rokov. A preto to, toto to, je pokryté iným nariadením. Teraz poďme na ďalší slajd. Čiže ešte predtým, než navrhneme nejaké um, zmeny, potrebujeme uh, dobre analyzovať, ktoré zaujímavé skupiny, čiže priemysel, orgány, pediatri, um, ako uh, kombinujú tieto scenáre, čiže dopad pediatrie uh, a potom nariadenia pre um, siroty. A um, Ide o to, aby sme zabezpečili prístupnosť e, pediatrických liekov. Teda podľa dobrej e, regulácie e, potrebujeme mať legislatívu, ktorá bude akýmsi východiskom pri, pre obe, obe nariadenia. Potrebujeme ďalšie správy o hľadom týchto 10 rokov a e, potrebujeme dať generálny e, kontext preto, aby e, sme zvolili vhodné riešenie. Ale to neznamená, že e, nepríjmeme konkrétne opatrenia z oči voči identifikovaných problémov, napríklad výskum ohľadom detskej rakoviny. A to, to sú opatrenia, ktoré by sme chceli, na ktoré by sme sa chceli podujať. Potom je tu EMA, ktorá e, sa týka výnimiek podľa kategórií a e, podniky musia, a teda priemysel musí diskutovať s pediatrickou radou, keď hovoríme o um, detskej rakovine. A potom je tu aj korporatívna zodpovednosť, ktorá zachádza až za uh, písmeno zákona legislatívy. Je potrebné, aby farmaceutické uh, podniky, ktoré vyvíjajú lieky e, pre dospelých v prípade rakoviny, sa zamerali aj na rakovinu detí. V roku 2008 e, sa konal e, seminár ohľadom tohto a účasť všetkých aktérov prišli teda so zásadnými, svojimi zásadnými požiadavkami a potom sú tu priority aj z medzinárodného hľadiska. Pracujeme aj s americkou FDA a mm, my sme e, mali zvláštny seminár ohľadom e, tohto, e, tejto iniciatívy. A na záver by som chcel povedať, že nezabudnime, že toto je dôležitá téma, ktorú spustila komisia a Eh, akcia o aktivity ohľadom ojedinelých chorôb, ďalej Európska sieť, eh, ktorí sú, ktorí sú časťou platformy pre eh, vývoj usmerňovaní, zdieľania poznatkov. To všetko uľahčuje zdieľanie veľkých dát, big data a tu môžeme rozvíjať nové myšlienky, eh, ktoré sa týkajú detskej populácie a takisto aj detí s rakovinou. Snažíme sa spolupracovať eh, s hm, agentúrou EMA. Takže ďakujem a, a ak máte nejaké otázky, som vám v dispozícii. Ďakujeme za prezentáciu, hovorí pani predsednička. A teraz dávam slovo pani Grostet. Ďakujem, pani predsedníčka. Som veľmi rada, že môžeme mať túto diskusiu, e, teda po predstavení správe hm, komisie. Ja som bola spravodajkyňou k nariadení o, pediatrických liekoch a čakala som veľmi dlho na túto správu, takže som veľmi rada, že tu e, máme hm, tieto opatrenia správa prinesie svoje plody. Vďaka tomu sa podporuje e, inovácia, teda výskum na pediatrických liekoch. Ale komisia nevypracovala dobrú diagnostiku situáciu. Je mi ľúto, že ten prístup nie je konkrétnejší, aj keď sú tam isté návrhy. Som veľmi rada, že tento návrh obsahuje niektoré veci, ktoré e, sa nachádzali aj v uznesení, napríklad e, mechanizmus e, prístupu k molekulám, keď sa laboratória rozhodnú pre pediatrický výskum. Spojené štáty nám mm, poskytli veľmi dobrý príklad. A takisto sme tam mali problém detskej rakoviny. A e, toto je e, taká terapeutická oblasť, e, ktorá nie je ešte preskúmaná. A toto je vlastne toto nie je prepojené s programom pre dospelých. Veľmi často sa deje to, že keď tá choroba neexistuje v prípade dospelých, tak sa nevyvíjajú terapie pre lieky. Podľa na mňa treba bojovať proti um, použitiu liekov, ktoré je mimo AMM. A e, boli tu vypracované užitočné veci, ale mali by sme e, sa viac, e, mali by sme to viac vyvážiť. Samozrejme, tu musíme na tom pracovať. komisia mala, by mala prepojiť dve nariadenia a e, e, toto je pre mňa naozaj niečo veľmi zaujímavé. Táto správa obsahuje veľa vecí, ktoré treba ešte prepracovať a je dôležité, dôležité, že tu je ten seminár, e, kde sa stretne teda pediatér, pacient, aj zástupca komisie alebo parlamentu toto je naozaj veľmi dôležité a ja som mobilizovaná aj s mojimi kolegami, aby sme lepšie skonkretizovali závery tejto správy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník, pani Kapuzoli. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, hovorí pani Cabezon Ruiz. Ďakujeme za túto konštruktívnu informáciu, ktorá bola jasne predstavená. Ide tu teda o povolenia e, liečiv pre deti, ale je tu z časti aj o zriedkavé ochorenia. Na to poukázala aj komisia, to znamená, ten počet týchto liečiv pre deti je obmedzený. Je tu teda potreba, aby sa výskum v tejto oblasti posilnil, aby sme sa aj v tejto oblasti posunuli ďalej, rovnako ako v prípade výskumu lieči pre dospelých. Myslím, že tu treba poukázať na to, že potrebujeme lehoty, tie dva roky na povolenie, autorizáciu, ale takisto si myslím, že musíme hovoriť aj o výnimkách, o možnosti ďalšieho výskumu, ale aj o tom, čo povedala napríklad pani Grosted na záver, že ako môžeme sa postarať o to, aby tu bolo kladené viac dôrazu práve na výskum tých liečiv pre deti. Musia tu byť vytvorené určité stimuly, zabezpečiť zlepšenie situácie je takisto potrebné. Potrebujeme nové modely vo výskume, pretože ide o špecifické prípady, napríklad pokiaľ ide o onkologické ochorenia pri deťoch. To znamená, Potrebujeme finančné zdroje, ktoré by mohli ísť do tohto výskumu a musíme na úrovni Európskej únie tieto priority si stanoviť. Musí to byť jasné, že teda sa budeme hlavne sústrediť na tie onkologické ochorenia detí. Potom tu máme ešte aj nariadenie o zriedkavých chorobách a takisto aj nariadenie o liečivách pre deti. Musíme urobiť všetko preto, aby sa tieto lepšie zosúladili, predovšetkým pokiaľ ide o tie liečiva pre deti. Potrebujeme to, teda všeobecné nariadenie, pretože tu je ešte určité obmedzenie, určité hranice a ak sa teda budeme sústrediť iba na výskum liečiv pre dospelých, tak nezostane jednoducho toľko prostriedkov finančných aj pre výskum pre deti. Takže musíme sa na to sústrediť a myslím si, že musíme tu prebrať tú zodpovednosť aj zo strany priemyslu na to, aby sa robil väčší výskum práve pokiaľ ide o oblasti liečenia chorôb detí. Komisia EMA a ostatné zúčastnené strany musia dbať viac o to, aby sme mali viac finančných prostriedkov, ktoré by išli do výskumu pediatrických liekov. Ja si myslím, že musíme v tejto oblasti presne riešiť, že aké problémy tu máme, prečo sme sa ďalej nepohli a čo je takisto zaujímavý je aj počet tých autorizácií. Ďakujem pekne, pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne komisii za vysvetlenie a predloženie správy. Je jasné, častokrát tu hovoríme o otázke toho, že čo má Európa riešiť, regulovať a čo nie pokiaľ ide o liečiva pre deti, je teda možnosť, že budeme mať buď európske riešenie, alebo tu nebude žiadny pokrok, pretože tie čísla sú na veľmi nízkej úrovni a preto musíme v tejto oblasti spolupracovať, pokiaľ ide o výskum a vývin liečiv a aj pokiaľ ide o konkrétne terapie. To treba zdôrazňovať opakovane. Musíme tu mať aj osobu na úrovni komisie, ktorá sa bude tomuto venovať a myslím, že to je všetkým jasné. Chcem zablahoželať François Groster, ktorá bola spravodajkyňou e, k téme liečiv pre deti. Udialo sa teda už veľa, vidíme, vidíme, že už máme viacero liečiv práve prostredníctvom týchto nariadení. Bez toho nariadenia by to pravdepodobne tak nebolo. A to je vlastne ten dobrý, tá dobrá časť tejto, tohto príbehu. Treba to aj smerom na vonok prezentovať. Možno by bolo dobre, ak by nám komisia dala nejaké konkrétne príklady, ktoré by sme mohli prezentovať. Čísla sú síce pekné, ale pokiaľ ide o konkrétne deti, ktoré sa liečia teraz, ktoré napríklad nemali pred desiatimi rokmi možnosť liečby, takže toto potrebujeme na to, aby sme to vysvetlili občanom. Takisto je tu veľká negatívna stránka, predovšetkým pokiaľ ide o onkologické ochorenia detí, tu sa zaznamenal iba malý pokrok a myslím, že tu nepostačí iba nejaký apel smerom voči priemyslu. Možno sú tam nejakí e, zástupcovia v priemyselnom odvetví, ktorí by chceli niečo urobiť, ale sú tu hlavne účastinári, a firiem, ktorí chcú vidieť peniaze, ak nebudú peniaze, tak nebudú investovať. Takže nebuďme naivní. Priemysel chce zarábať, buď sa vytvoria rámcové podmienky tak, že pokiaľ ide onkologický výskum, na ktorom sa bude zarábať, alebo sa to nebude robiť. A to znamená, musíme urobiť určité predpisy. Ja som trochu skeptický, či by sme nemali meniť toto nariadenie, ale dá sa to samozrejme robiť aj prostrednícom usmernení EMI. Tieto návrhy musíme však urobiť my na to, aby to tí jednoducho v priemysle realizovali, ktorí sú za to zodpovední, aby sa v budúcnosti na tom dalo zarábať. A posledná vec, ktorú by som ešte chcel uviesť, ja viem, že generálne riaditeľstvo Zante tam nie je priamo zodpovedné, ale komisia je komisia, to znamená, musíte aj kolegov v oblasti výskumu motivovať viac, pretože sú tu určité záležitosti a my sa môžeme akokoľvek namáhať, nebude tu žiadny biznis prípad. To znamená, nič neurobí priemysel sám od seba. Potrebujeme určité možnosti pomôcť deťom lepšie, ktoré a tieto prípady nesúvisia ani s novými liekmi, skôr s nasadením liekov, ktoré už máme, menej chemoterapie napríklad, aby sa dosiahol ten istý výsledok. Ale potrebujeme aj ten výskum. Myslím, že potrebujeme výskum a tento musí byť financovaný z európskej, pretože aj tu platí pravidlo, že členské štáty samotné to nezvládnu, nemôžu robiť. Máme veľa vecí, ktoré podporujeme, kde dávame veľa peňazí. Myslím, že to by mohli robiť aj členské štáty. Ale v oblasti boja proti rakovine u detí, pokiaľ ide o zdravie detí, tu potrebujeme európske kroky a preto to musí byť prioritou v, v európskom výskume, pretože Najlepšie teda i hneď alebo najneskôr, keď sa predloží nový výskumný program, pretože toto potrebuje byť priorita. Ak sa nám nepodarí zvládnuť rakovinu u detí, tak národné štáty to takisto nezvládnu a budeme tu mať e, problémy, pretože máme veľkú zodpovednosť a žiadam komisiu, ale aj nás všetkých, aby sme trochu pridali, aby sa to viac podporovalo. Ďakujem. Pani Dali. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať komisii za odprezentovanie tejto správy ohľadne zaznamenaného pokroku, pokiaľ ide o pediatrické lieky. Za ostatných 10 rokov je veľkým pozitívom, že počúvame o pokroku, ktorý sa dosiahol v tejto dôležitej oblasti. My sme tu už počuli o autorizácii nových liečí pre deti, predovšetkým, ak teda vidíme, ak sa pozrieme na to nariadenie o pediatrických liečivách, tak vidíme, že to je nariadenie, ktoré skutočne pomáha deťom na to, aby mali prístup k určitým typom liečiv. Avšak, tak ako sme už aj počuli, sú tu aj menej pozitívne aspekty, keď už hovoríme o nejakých e, zriedkavých chorobách a takisto aj pokiaľ ide o rakovinu. To znamená, sú tu vážne otázky, ktorým sa musíme venovať a to neod- bezodkladne. Takisto je potrebné zdôrazniť tie terapeutické pokroky v prípade liečenia chorôb detí. A takisto sa treba venovať aj týmto zriedkavým chorobám, predovšetkým pokiaľ je deti. To znamená, v tejto oblasti musíme sa pohnúť dopredu, pokiaľ ide o výskum, vývin pediatrických liečiv, liekov, ktoré sa týkajú alebo sú určené práve pre deti a takisto aj lieky pre Takže sú tu aj ďalšie problémy, ktoré ma znepokojujú. Eh, prístup detí k liečbe samotnej a k liečivám, ktoré sa týkajú onkologických ochorení. Nemôžem akceptovať to, že tu budeme mať liečbu pre deti, ktorá nie je až tak e, vyvinutá, ako je to v prípade dospelých. Nerozumiem, ako mohla takáto situácia za ostatných 10 rokov vôbec nastať. Napríklad chcela by som, aby sa komisia k tomuto vyjadrila. Napríklad nedávno sme počuli, že výskumníci v oblasti onkologických ochorení detí sa snažia nájsť nové metódy liečby detí, avšak narazili na určité prekážky, ktoré sú obsiahnuté v rámci nariadenia o pediatrických liečivách a v istej chvíli to bolo označené, to nariadenie, ako zastarané. Ja si myslím, že toto je ten kľúčový problém a preto, tak ako to povedali aj kolegovia, si myslím, že komisia musí využívať svoj vplyv, ale takisto aj čas, ktorý zostáva v rámci mandátu komisii, musí byť otvorený na to, aby deti mali väčší prístup, lepší prístup k liečbe onkologických ochorení a takisto efektívne treba podporovať a hľadanie špecifických liečiv pre deti, tie konkrétne, ktoré nazývame v angličtine orphan medicines. Pán Kaputo. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať Ehm, chcel by som poďakovať komisii za túto správu, ale aj za mm, tú seba kritiku, pretože vidíme, že je tu potreba eh, ešte viac investovať do výskumu, aby eh, sme mm, vyvinuli pediatrické lieky. Súhlasím s tým, čo povedal eh, pán kolega Líse toto musí byť e, ozajstnou prioritou našich aktivít e, a aktivít komisie. Mm. Ja by som chcel e, nadviazať na to, čo povedali ostatní kolegovia a chcem počerknúť jeden aspekt lebo je tu rozdiel mm, e, tý, medzi tými pediatrickými liekami a veľmi zriedka, chor, teda liekmi na veľmi zriedkavé choroby. E, veľmi často samotné farmafirmy dobrovoľne sa zriekli toho, že označia nejaký liek ako liek na veľmi e, zriedkavú chorobu, aby sa vyhli e, skratka, tomu, že by museli e, mať iný certifikát. A preto tie produkty CPC, ktoré sú špecifické, pre nich neplatia dotácie, ale dotácie potom idú vlastne na iné lieky. Čiže je tu vlastne istá slabosť eh, alebo teda nedostatok pri poskytovaní eh, incentív, dotácií a preto sú takéto lieky eh, nepriťažlivé pre farmafirmy. Chcem sa spýtať, čo proti tomuto chce robiť komisia. Ďakujem. Ešte niekto by sa chcel ujať slova? Nie? Tak dávam slovo pánovi Rysovi. So please have the floor. Thank you much, sir. Nech sa páči, pán Rys, ďakujem veľmi pekne. Chcem sa teda poďakovať za túto zaujímavú diskusiu a ako to aj uviedla pani Grosted, tieto workshopy sú otvorené aj pre členov parlamentu. To znamená, hneď ako budeme vedieť, kedy, tak vám zašleme, kedy sa konajú, tak vám zašleme informácie je veľmi zaujímavé to, čo sme tu počuli zo strany pani Kapeson, že ako my ten výskumný model vyvíjame. Je dôležité, aby sme povedali, že my to financujeme z H2020. Sú tu prostriedky, e, ktoré idú do inovatívnych e, výskumov liečiv. Máme relatívne silné výskumné siete v oblasti pediatrických liekov, kde zoskupujeme výskumníkov, aby sa robili klinické testy a kde sa navzájom učia, ako to majú robiť od jeden od druhého. Tento problém výskumu je dôležitý aj s otázkou školenia a s kapacitou riešiť tieto problémy, pretože v oblasti výskumu liečí pre deti je to oveľa komplikovanejšie ako inde. Doktor Líze zase spomenul otázku, že či môžeme poskytnúť nejaké príklady, aké zmeny sa tu zaznamenali v prípade e, zmeny terapii. Poskytneme zoznam, pretože najlepším učiteľom je vždy prax, príklady, takže zašleme vám v rámci follow a postupu prípadové štúdie, ktoré pripravíme spolu s kolegami v rámci IMA. A takisto ste sa spýtali správnu otázku, že či máme dosť iniciatívy na to, aby sme povzbudili priemysel na to, aby tento proces začali, pokiaľ ide o tie e, rieč, zriedkavé liečiva a pediatrické liečiva. Máme nový systém v rámci uh, pediatrických liekov, máme nový systém Prime, ktorý vlastne má čeliť uh, takýmto novým výzvam, aby sme poskytli nové liečiva, ktoré by mohli byť potom rýchlejšie vyhodnotené a autorizované. Pokiaľ ide o výskum v oblasti zriedkavých ochorení, iba pred pár týždňami sme za komisiu pustili nový, novú výzvu, pokiaľ ide o liečiva na zriedkavé choroby, aby sme získali zdroje z členských štátov Európskej únie, aby sme tak trošku zvýznamnili význam tej siete, ktorú sme vytvorili, aby sme o pár mesiacov mohli poukázať na nejaké nové pokroky v tejto oblasti, aby sme našu prácu ďalej posunuli dopredu. A pokiaľ ide o vyjadrenie pani Dali ohľadne toho, že ako tento výskum môže urýchliť, vylepšiť nariadenia, ako teda na jednej strane môžeme urobiť, že tu budeme mať peniaze do výskumu a na druhej strane, aby sme vedeli, že potrebujeme teda infraštruktúru, siete a tak ďalej. To znamená, je dôležité v týchto oblastiach zaznamenať pokroky, aby sme videli, ako tieto nové nariadenia môžu pomôcť alebo nepomôcť pri dosahovaní toho, čo chceme dosiahnuť, aby sme zabezpečili zlepšenie prístupu zo strany pacientov k špecifickým druhom liečiv. A preto sme sa rozhodli, že budeme postupovať spoločne a dúfame, že do roku 2019, to je ten náš odhad, že sa sem budeme môcť vrátiť, aby sme vám predložili e, ďalšie kroky, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli. Takže ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Teraz musíme už začať sa tomu venovať. Budeme mať strednodobé pokroky, kde budeme hodnotiť našu prácu a budeme pokračovať v našej práci na prospech pacientov, ale potrebujeme, aby všetci boli tam zúčastnení vrátane Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Ďakujem kolegom. Teraz ideme k ďalšiemu bodu. Pravidla a všeobecné zásady, ktoré, mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí komisie. Zvažujeme tu návrh. Spravodajkyňa je pani Delaj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, mali by sme sa teraz vysloviť ohľadom návrhu Európskej komisie, ktorá mení hlavné pravidlá, ktoré sa e, týkajú kontroly členských štátov, kompetentnosti a výkonu zo strany komisie. A ide o to, aby sme reagovali e, na tú problematiku, že keď neexistuje názor členských štátov na citlivé otázky, ktoré sa stali politickými. Ja by som rada spomenula, čo povedal pán Juncker v septembri 2016 na túto tému v prejave o stave únie. Um, určite toto zdieľame, teda tieto, tieto slova komisí, komisára, ktorý kritizuje uh, prístup členských štátov, ktoré veľmi často nepríjmajú svoju zodpovednosť a nutia komisiu, aby to za ne urobila. Žiaľ, od zavedenia tejto procedúry sme vlastne e, zaznamenali také deblokovanie prijatia pozícií e, E, diskusie, ktoré by mali byť čisto technické, sa stavajú politickými a toto, tomuto by sme sa mali v budúcnosti vyhnúť. Myslím si, že návrh e, komisie sa uberajú správnym smerom a smerujú k tomu, aby sa e, členský štát štáty ujadli svoje zodpovednosti v príjmaní rozhodnutí, ale niektoré aspekty môžeme ešte vylepšiť, najmä otázka transparentnosti. To by som chcela mm, naozaj podporiť v tejto správe. Ja som e, presvedčená, že citlivé témy, napríklad e, fiskalita, e, potravinová bezpečnosť, ochrana životného prostredia, že tu členské štáty nielen majú mať svoju zodpovednosť, ale musia to oznámiť aj svojim občanom. A len vďaka tomu, že sa, po, že sa zlepší táto transparentnosť, ale aj informovanie o rozhodovacích procesoch, len tak si udržíme dôveru občanov. A preto navrhujem, aby sme e, rozšírili, e, teda e, informovali o tom, ako sa hlasovalo nielen vo výboroch, ale aj v odvolacích výboroch a takže sa tam bude vysvetľovať už, teda postoj členského štátu. Takto budeme vedieť analyzovať rizika a takisto aj rozdeliť úlohy medzi oficiálnymi vedeckými orgánmi, a európskymi agentúrami a európskymi inštitúciami, ako aj členskými štátmi. Ten fakt, že sa bude informovať o tom, ako sa hlasovalo a, a žiada členské štáty, aby ich zdôvodnili, tak e, budú musieť vysvetliť, prečo e, sa zdržali a budú musieť vysvetliť svoju pozíciu. Podľa mňa je veľký rozdiel, že neprizna hlasovanie a zdržať sa hlasovania. E, zdržanie sa, to je predsa politická alternatíva, ale to by nemalo paralizovať systém lebo to sme viackrát už videli v minulosti, čiže ja podporujem prístup komisii v tejto oblasti ale chcem vás upozorniť na to, že mali by sme byť opatrní v našich návrhoch, aby sme e, nerozhádzali tento systém, nespôsobili tam nerovnováhu, lebo tento systém vo veľkej väčšine funguje. Ide o to, aby sme si zachovali demokraciu. Parlament musí byť vždy informovaný, ako aj rada. Ďakujem. Thank you very much. Uh, no, Ďakujem pekne. Teraz zostanú slovo tieňa vyspravodajcovia. Pani Kadenbach sa prihlásila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V oboch oblastiach podporím to, čo povedala kolegyňa Delaje. Je veľmi dôležité, aby sme sa tomuto venovali za ostatné roky práve spolupráce s mimovládnymi, s geneticky modifikovanými e, potravinami a glykofoskátom sme hovorili o týchto otázkach riešenia situácie a myslím, že tie najdôležitejšie body boli spomenuté a to sa musí spomenúť. To je na jednej strane transparentnosť počas celého toho procesu. Zažívame to opakovanie Takže otázka je, ako členské štáty sa k tomuto vyjadria. Vo výbore e, sa to spomínalo. Je dôležité, aby sme zaznamenali zmenu v tejto situácii, pretože jednoducho zamestnanci vždy robia iba to, čo ministri na ministerstvách rozhodnú. Myslím, že celom tom procese musí byť angažovaná aj verejnosť a potom v tej druhej otázke aj parlament a nerozumiem teda, prečo komisia v tomto druhom kole vlastne už e, chce dať možnosť vyjadriť sa k tomu iba rade, kde vlastne nemalo by byť také kvalifikované stanovisko parlamentu. Máme ešte možnosť na pozmeňujúce návrhy, takže predložíme veci, ale v každom prípade to považujem za dôležité, aby sme zmenili túto situáciu, pretože fungovalo to, ale tam, kde sú problémy, tam sú problémy ešte stále odsúvané a ja rozumiem, že komisia, tak ako to sama povedala, nechce potom vždy na záver mať toho černého Petra v rukách. Ďakujem. Ďakujem pani Gerling. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu, pretože veľmi jasne pomenúva veci a jasne súhlasím aj v mene našej politickej skupiny. Sú tu určité problémy, na ktoré poukázala a vidím z toho znenia, kde hovorí o tej druhej, úrovňovej, druhej úrovni výboru od, pre, na odvolanie, možno by bolo dobre, aby sme mali určité informácie e, aj v rámci toho backup procesu. Možno členské štáty by potom zmenili zmenili svoje postupy, predovšetkým pokiaľ ide o tie diskusie a snahu hľadať nejaký koncenzus, ale zároveň si myslím, že musíme sa spýtať otázku, že ak tá zmena v rámci hlasovacej metódy, čo je vlastne kľúčová otázka tejto, tohto návrhu. Ak to bude fungovať, tak potom nebude potrebný ten odvolávací výbor, takže nemusíme jednoducho takto e, dve veci naraz e, sa snažiť robiť. Je to jednoducho dôležité, možno táto diskusia by mala prejsť aj na úrovni tieňových spravodajcov, môžeme to takto navrhnúť a ja súhlasím v plnej miere s tým, že by sme nemali ten systém jednoducho zavrhnúť celý, pretože sú tam iba niektoré veci, ktoré treba vylepšiť a vidíme, že komitológia nefunguje vždy a všade dobre, ale jednoducho nesmieme zabúdať na to, že sú tu aj pozitíva, ktoré musíme ponechať. Takže ja vítam tú transparentnosť, tá je kľúčová a potom, keď sa zmení aj ten systém hlasovania, vyrieši to ten problém. Ďakujem pekne, pani Rís. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ako spravodajkyne ja si spomínam na tú otázku, na ten problém, kde pani Juncker v príhovore o stave Európskej únie poukázal e, na to, že niektoré členské štáty sa skrývajú jeden za druhý, že si posúvajú problémy v týchto otázkach ako horúci zemiak a preto sa teším, že tu máme takéto návrhy zo strany komisie. Ja si myslím, že to doladenie, ktoré navrhla pani Delae, na to, aby sme hľadali možnosti nejaké pragmatické riešenia, pretože sú tu aj ostatné problémy, kde ešte nemáme rozhodnutia, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú aj nášho výboru, pokiaľ ide otázku potravinovej bezpečnosti, hovorilo sa tu o glyfosáte, to bola pravdepodobne taká najemblematickejšia otázka, pokiaľ ide bezpečnosť potravy. Ja si myslím, že tieto témy treba riešiť. Takže ja podporujem, aby sme sústredili na priority. Samozrejme, tá metóda hlasovania a výpočtov to je dôležité, ale ten apel e, odvolávací výbor je politickým riešením. Ak sa, nám, ak sa členské štáty nedohodnú na tom, ako to budú riešiť, tak potom sa budú musieť zhostiť sú zodpovednosti vlády a tá flexibilita, ktorú tu predložila Pani predkladateľka návrhu je dobrá, pokiaľ ide o princíp subsidiarity, nemusíme ísť vždy smerom nahor, ak sa dajú vyriešiť tieto problémy aj na tej najnižšej úrovni. A takisto netreba vždy ani dať dokopy 28 ministrov. Samozrejme, transparentnosť je veľmi dôležitá, ale e, musíme si vždy pripomínať, že sú tu dôležité konkrétne dôkazné prípady, Transparentnosť je dôležitá ako ten odvolávací výbor. Ľudia majú jednoducho e, právo vedieť to, že čo obhajujú ich vlády a sú tu viaceré členské štáty, ktoré už vlastne využili tieto postupy, takže ja mám určitý skepticizmus, tak ako ho vyjadrila aj pani Dele, pokiaľ ide o otázku, že donutíme radu, aby sa vyjadrila formálne kvôli to, k tomuto, Takže možno ešte pokiaľ ide otázku toho znenia alebo doladenia na to, aby sme skrátili možno niektoré lehoty ja, alebo tie výzvy, ktoré tu máme, samozrejme podporujem to, čo tu odznelo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, máme tu Madame Höcke z komisie alebo niekto iný? Ďakujem pani predsedničke. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do rozpravy. Vidím, že sa zapojili len ženy. Neviem, či v tom mám vidieť nejaké znamenie. Najprv teda komisii dám slovo. Prepačte mi. Uh, Najprv komisia. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Vypočul som si veľa všeobecnej podpory od spravodajcu, od poslancov k tomuto somerovaniu návrhu komisie e, tiež chceme e, riešiť problémy tam, kde existujú a nechceme vyvolávať e, dojem, že systém je komplikovaný. Mm, to nie je náš cieľ. Tešíme sa, že sú podporované návrhy, pokiaľ ide o transport transparentnosť Jeden z pozmeňovacích návrhov sa týkal simultánneho informovania parlamentu a rady a to už je teraz zaručené v rámci aktuálneho nariadenia. Komisia zasiela návrhy dokumentu e, členským štátom a vtedy idú aj parlamentu, aj e, rade, takže to je zabezpečené. Potom tam bola ešte otázka ohľadne e, e, rôznych hlasovacích pravidiel pri e, hlasovaní. To je voliteľná otázka obrátiť sa na radu a požiadať druhé kolo v rámci komitológie. A prečo rada tu vôbec zohráva úlohu? pretože to je orgán, kde sa stretávajú členské štáty a keď hovoríme o komitológii, to je oblasť, kde komisia je kontrolovaná členskými štátmi štátmi, nie eh, dokonca len radou. Rada formálne totiž nie je formálne involvovaná do tohto druhého kola, do tohto odvolacieho konania. Je to vlastne postup konzultácií mimo eh, rady. Takže e, rada tu má svoju rolu, ale nie v rámci procesu komitológie, keď to takto presne vzeme. Samozrejme, ďakujem vám všetkým a sme vám stále k dispozícii. A teraz pani Delaje. Ďakujem. Prepačte, pani predsedníčka, že som skočila do rečí komisie komisii. E, ja som vzala na vedomie e, pripomienky všetkých kolegov, ktoré e, sú v podstate pozitívne a mm, toto naznačuje, že naša práca bude, spolupráca bude veľmi plodná. Potvrdzuje to to, že všetky rozhodnutia, ktoré príjmeme v budúcnosti, aj tie najproblematickejšie, ktoré nás aj často rozdeľujú, že je dôležité, aby tieto rozhodnutia boli prijaté čo najväčšej eh, transparentnosti a eh, aby sa stotožnili naši občania s európskou vecou, pretože eh, tá, tá nedostatujúca, transparentnosť často oddialuje našich občanov od európskej veci. Čiže je dôležité, aby túto správu sme ohlasovali čo najskôr. Ďakujem. Máme možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy do 18. januára 27. sa bude hlasovať. Takže tým pádom môžeme ukončiť tento bod dnešného programu. A ešte sa vrátime späť k eh, eh, eh, LULUCF E 14. december počas dialogu o zmenách v využívaní e, pôdy. E, komisia a parlament prijali formálnu dohodu, ktorá pokrýva všetky otázky, ktoré boli otvorené. Pokiaľ ide o lesníctvo, kompromis tam zahrania flexibilitu a kompromisovaný text, ako by to malo byť riešené. Vychádza sa z, odvola, no, z referenčného obdobia 2008-2009 a zmeny sa budú robiť na základe delegovaných aktov. Potom tam išlo ešte o mokriny a tam zmeny sa stanú povinné pre obdobie do roku 2030, iba že by legislatíva to odročila o 5 rokov. Tretí formálny dialog sa konal. A My sme potvrdili výsledky technických stretnutí. Tie sa dohodli na rôznych návrhoch, okrem iného na názve nariadenia, že tam bude zahrnuté eh, CF na, že sa zmeny budú riešiť v eh, rámci delegovaných aktov. um, potom tam išlo o dlhodobú trajektóriu, meranie, flexibilitu, a inštitúcie pomáhajú v diskusiách na niektorých balíčkoch a tiež sa skúmajú alternatívy pre kompromisný text. Na vzdory konštruktívnemu dialogu a značnému úsiliu mohla komisia dospieť k dohode, ale nakoniec došlo k novej ponuke zo strany estonského predsedníctva, aby sa zahajovací e, deň e, posunul, teda ten e, dátum z 2019 aby tam bol e, text, e, že e, je potrebné všetky rizika zohľadeniť v nariadení. Spravodajca konzultoval tieňových spravodajcov písomne pred Vianocami a väčšina z nich túto dohodu akceptovala. Koreper teraz to má potvrdiť, to sa očakáva, že tak sa udeje 17. januára a v takom prípade hlasovanie v Envy sa bude bude konať na našom stretnutí 24. januára. Pokiaľ ide o balíček o odpadoch 6. formálny dialog prebehol a inštitúcie sa dohodli na celom balíčku vrátane cieľov a výnimiek. Dohoda sa týka povinných cieľov pre mestský odpad a odpad z obalových materiálov a zníženie objemu odpadu skladkovaného. Odpad z potravín je tam tiež zahrnutý do rámcovej smernice s indikatívnymi cieľmi. Dohodli sa legislatóri aj na revízii stanovených cieľov 2020 24. Tiež tam ide o ustavenia zodpovednosti a jedným z e, pilierov, teda jeden z pilierov a síce sekundárna zodpovednosť bol tiež e, dojednaný. Takže tým pádom e, sme ukončili našu agendu na dnes. Ešte chcem pripomenúť, že 15. januára bude mimoriadne stretnutie v Štrásburgu a 24. a 5. pravidelný